on. Hm. Ladies and gentlemen, um, we would like to... Dámy a páni, začneme dnešné zasadnutie. Uh, popoludňajšie zasadnutie. Bohužiaľ, pán poslanec Moraes nemôže prísť a preto ja som poctený, že môžem predsedať tomuto zasadnutiu dnes popoludní. Prvý bod je prijatie agendy programu. Máme tu jednu zmenu v programe. Prosím vás, všimnite si, že bod číslo 13, pokiaľ ide k definitívnemu web systému, to bude presunuté na ďalšie zasadnutie. Takže bod číslo 13, definitívny VAT, to znamená DPH systém a boj proti podvodom. Ak nikto nemá pripomienky, tak to môžeme takto prijať. Je to tak? V poriadku? Takže je to prijaté. Prosím vás, bohužiaľ tlmočenie v chorváčtine a írštine nebude k dispozícii dnes. A teda nebolo včera a nebude ani dnes. Ďalej je podpora odporúčení koordinátorov, nominácia spravodajcov, pán Michal Bony za EPP bol nominovaný za spravodajcu na stanovisko správy z vlastnej iniciatívy z výboru Júri. Ide o občanské právo v oblasti robotiky. Ďalej pani Cecília Wikström z ALDE bola nominovaná za spravodajkyňu pri návrhu vytvárajúcom kritéria a mechanizmy na určovanie zodpovednosť, zodpovedných členských štátov pokiaľ je preskúmavanie aplikáciu medzinárodnej ochrany spustené v jednej z členského štátu zo strany, tretio, zo strany občanov tretích krajín alebo bezštátnych krajín. A ešte tu máme Timothyho Kirchhoffa z EKR, ktorý bol ustanovený za spravodajca za Eurodac zložku. Podporuje týchto, tieto odporúčania na koordinátorov náš výbor? Ak áno, tak môžeme prejsť k prvému bodu, prvému bodu, čo je vlastne tretí bod nášho programu, vytvorenie Eurodaku, kde sa porovnávajú otlačky prstov na efektívne uplatňovanie nariadenia na identifikáciu a nelegálne pobývajúce osoby z tretich krajín alebo bezštátnych person, kde ide o porovnávanie údajov z Eurodac v rámci členských štátov a je to vlastne z trestoprávnych účelov. Pán spravodajca je pán Timothy Kirchhoff, ale prvý krok je vlastne prezentácia zo strany komisie a my vieme, že komisia 4. mája predložila legislatívne nárohy v kontexte spoločnej reformy spoločného európskeho azylového systému. Je to vlastne naznačené aj v oznámení komisie zo 6. apríla 2016. Táto reforma je, má byť vlastne reakciou na budúce výzvy. Táto reforma dublinského systému je súčasťou týchto návrhov. Euroda, ktorý podporuje dublinský systém, je takisto adaptovaný a jeho účel je rozširovaný na to, aby sa zľahčili návraty a riešila neregulárna migrácia. Komisia predložila návrh na prepracovanie nariadenia Eurodac. Pán Henrik Nielsen, ktorý raditeľom jednotky DG Home na oblasť azyl je tu dnes a bude prezentovať tento návrh. Vypočujeme si teda komisiu a potom dostanú slovo poslanci a predsedníctvo rady. Takže pán Nielsen, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto príležitosť prezentovať toto, tento návrh na úpravu uznesenia. Zosumarizujem hlavné body tých zmien, ktoré sa robia Takže poprvé, a ako ste možno aj spomenuli, pán predseda, sú tu určité zmeny, pokiaľ ide o uspôsobenie Eurodaku na nový systém Dublinu, ktorý bol takisto zároveň navrhovaný. Potom tu ešte máme návrh, aby sa rozšíril záber Eurodaku na neregulárnu migráciu aj na osoby tretich krajín, ktorí nežiadajú medzinárodnú ochranu a to by umožnilo preskúmovať viaceré druhy kategórií a údajov a porovnávať ich, predovšetkým pokiaľ ide o neregulérne pobývajúce osoby v iných členských štátoch z tretich krajín a takýmto spôsobom môžeme mať jasný prehľad o tom, kto prekročil hranice. Takisto navrhujeme znížiť vek, pokiaľ ide o odber otlačkov. Je to momentálne 14 rokov, chceme to znížiť na 6 rokočné osoby už toto berie do úvahy takisto aj výskum, pokiaľ je to, čo aj realizovateľné a praktické v oblasti uskladňovania otlačkov prstov detí. Myslím, že to pomôže poprvé predovšetkým implementovať Dublin, pokiaľ ide aj o nezletilé osoby a Takisto rovnako dôležité je poskytnutie nástrojov členským štátom, aby identifikovali a vysledovali stratené deti keď príde napríklad rodina azylantov do Európy a potom sú vlastne oddelení, takýto nezletilý je oddelený a pri príchode, keď sa zoberú otlačky prstov, tak sa potom jednoduchšie nájde táto rodina a spojí. Takisto pokiaľ ide o vysledovanie ne, nezletilých bez prievodu, pokiaľ ide o ich umiestnenie do centier pre deti, a takže toto má zlepšiť tú situáciu a navrhujeme takisto v rámci určitých limitovaných okolností využívanie, povolenie využívania informácií z Eurodaku, pokiaľ ide o účely návratu, o spolupráci s tretími krajinami. Toto odzrkadľuje ustanovenia, ktoré máme už pokiaľ ide o informačné vízové systémy a čo sme vlastne navrhli aj pokiaľ ide o systém vstup výstup, na to, aby sme overili identitu neregulárne pobývajúcej osoby na území Európskej únie. Takýmto spôsobom sa tieto informácie môžu s dotyčnou tretou krajinou vymieňať. Takisto navrhujeme zavedenie ukladania obrázkov roznávajúcich črty tváre a software, ktorý s tým súvisí. Toto môže pomôcť v tých prípadoch, kde sa nemôžu zobrať otlačky prstov alebo nie sú v dobrej kvalite na to, aby sa využili, tak ktorý sa tento obraz tváre môže využiť. A pokiaľ ide o tie obdobia udržiavania údajov, pokiaľ ide o ochranu údajov, medzinárodnú ochranu, tak navrhujeme, aby tá lehota zostala tak, ako to je teraz, 10 rokov, pokým sú tu aj nové kategórie, pokiaľ ide o uskladňovanie týchto údajov, tak tam je vlastne navrhované obdobie 5 rokov, čo je takisto aj v súlade s tými pravidlami, ktoré máme v iných databázach. Takže to je v podstate sumár toho, čo obsahuje tento návrh a som v dispozícii reagovať na otázky zo strany poslancov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Nielsen. Náš spravodajca je pán Kirkop. Bohužiaľ nie je tu, ale pani Stevens sa zhostí slova. Takže pani Stevens, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, ja nahrádzam Timothyho Kirkhopa, ktorý nemôže byť medzi nami. EKR e podporuje návrh Európskej komisie a uvedomuje si, že tie návrhy, ktoré sú tu na zmenu, sú dôležité na to, aby sa vylepšil azylový systém. EKR vníma začlenenie biometrických údajov ako zlepšenie, pokiaľ ide o zlepšenie presnosti tohto systému. Avšak toto musí takisto byť v súľade s existujúcimi štandardami ochrany údajov. Ak Európska únia má získať dôveru v systém azylový a urobiť všetko preto, aby tí, čo nemajú právo zostať tu, boli navrátení do svojej krajiny rýchlo, tak potrebujeme moderné systémy interoperabilného charakteru, aby sa zvýšila miera výmeny informácií medzi členskými štátmi. EKR podporuje mieru rozšírenia toho obdobia. 18 mesiacov je jednoducho príliš krátky čas na to, aby to bolo efektívne v širšom kontexte Eurodac má byť interoperabilný s ostatnými databázami, aby sa zlepšilo celkové fungovanie systému azylového. Ako komisia navrhuje, štandardné obdobie udržiavania údajov je 5 rokov a toto sa zdá byť reali- reálnym časovým rámcom. V neposlednom rade, pokiaľ ide o zbieranie údajov otlačkov prstov nezletilých, v súčasnosti je ten vek 14 rokov. EKR žiada už nižší vek, v poslednej dobe sme to žiadali a myslíme si, že to je oveľa potrebnejšie ešte v tejto chvíli. Zníženie veku na 6 rokov, toto môže umožniť kvalitný zber tých otlačkov. Avšak, čo je ešte dôležitejšie, je, máme takú situáciu, že tu máme veľa mm, nezletilých, ktorí nemajú sprievod a my musíme urobiť všetko preto, aby sme chránili tieto deti, aby sme ich lepšie dokázali identifikovať v prípade, že budú nezvestní. Samozrejme, musíme postupovať čo možno najcitlivejšie v rámci právnych predpisov, ktoré sú v platnosti. Avšak, ak to z dlhodobého hľadiska ochráni deti pred eh, predajom ľudí, tak jednoducho musíme toto pretlačiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Stevens. Pán Lenes je tu za EPP. Chcete sa vyjadriť? Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný. Ďakujem komisii za prezentáciu. Ja súhlasím s väčšinou z toho, čo povedali kolegovia za EKR. Myslím si, že sú tu kľúčové kroky smerom dopredu, pokiaľ ide o revíziu smernice Eurodac, predovšetkým pokiaľ ide o príslušníkov tretich krajín, ktorí nežiadali o medzinárodnú ochranu a takisto aj pokiaľ ide o zníženie toho veku na 6-ročnú hranicu. Mali sme tu pred dvomi týždňami vypočutie ohľadne nezvestné deti, nezvestných detí, 20 tisíc detí je nezvestných, ktoré boli bez prievodu, je absolútne dôležité, aby sa ich vysledovateľnosť zvýšila, máme Europol, mali sme tam Europol, mali sme tam aj predstaviteľ mimovládnych organizácií a keď sa Europol a mimovládne organizácie vyjadrujú zhodne, tak je to jednoducho e, jasný signál, že treba znížiť ten vek. A pokiaľ ide o to uchovávanie údajov a obdobie, ktoré na to je, myslím, že komisia urobila dobrý krok a myslím, že musíme hovoriť aj o dĺžke tohto obdobia, ale určite nájdeme zhodu. A takisto sa teším, že tu je tá myšlienka zavedenia rozpoznávania obrázkov tváre, čo je vlastne dodatok k tomu, k tým otlačkom prstov. Avšak chcem počuť od komisie, že aké minimálne podmienky sa stanovia, pokiaľ ide o tieto obrázky tváre a softvery, ktoré s tým súvisia, že či to bude dvojdimenziálne rozoznávanie tváre, ktoré už poznáme a videli sme, ako to funguje a videli sme, že nie vždy to dokonale funguje Myslím, že tam je úspešnosť nejakých 50-60%, či, sú, či sa sledujú nejaké nové 3D technológie rozoznávania tváre, pokiaľ ide o software, čo by z Eurodaku urobilo e, nástroj vhodný pre budúcnosť. Takže tá otázka je, ako vlastne vnímať aj tú definíciu rozoznávania tváre a software, ktorý s tým súvisí, po prípade aj hardware. Takže to sú také predbežné pripomienky. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Leners. Chcel by ešte nejakí ďalší kolegovia vystúpiť, niečo povedať. Holandské predsedníctvo. Ak nie, tak by som, pán Nilsen, vás požiadal, aby ste stručne zareagovali na slova kolegov. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja nemám na to odpoveď teraz, ale EULISA bude mať úlohu sa tým samozrejme zaoberať, nielen vyvinúť software, ale aj rozumne, akým smerom treba ísť, takže zatiaľ nie sme v tejto fáze, že by sme zastavili analýzu, alebo že Eulíza by mala prvé odpovede, ale v každom prípade to zohľadníme a povieme im to, aby to zvážili, keď začnú na tom pracovať. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, myslím, že to je skutočne veľmi dôležitá téma a preto by som rád chcel vyzvať ostatné politické skupiny, aby vymenovali tieňových spravodajcov a aby sekretariat výboru LIBE čo najrychlejšie informovali. No a v tomto prípade prejdeme k ďalšiemu eh, bodu nášho programu a to je e- Agentúra Európskej únie pre azyl. Komisia 1. 4. maja predložila prvý návrh pre reformu spoločného európskeho azylového systému, revízia dublinského systému a nariadenia, ako je nariadenie Eurodac, ako je nari- revízia nariadenia, ktorým sa vytvára uh, úrad EASO. Potom pán Henrik Nielsen je tu, aby pred- predstavil návrh na reformu EASO. No a po, ako som to ja pochopil, EASO by sa mala stať plnohodnotnou európskou agentúrou ktorá bude odtiaľ implementáciu a zlepší fungovanie CEAS. A spravodajcom pre túto tému som ja a pán Nielsen. Vy dostanete slovo, aby ste nám predstavili tento návrh. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, už áno, účelom je transformovať ASO na plnohodnotú agentúru. Ako viete, eh, existuje od roku 2011. My sme nezmenili nejako eh, právny základ, takže toto je poprvýkrát. EASO nie len, že bude svoju vlastnú expertízu a eh, poznatky, ale členské štáty sa spomínajú, teda spoliehajú na EASO pri vykonávaní úloh a vidíme, dalo by sa povedať, že teraz už prerastli dokonca svoj mandát, ktorý mali No a preto musíme ísť týmto smerom plnohodnotej agentúry, ktorá môže podporiť a pomôcť nielen samotným členským štátom, keď uplať pri uplatňovaní azylového aky, ale ktorý tiež podporujú dobre fungovanie Európskeho spoločného azylového systému a zaistujú, že to bude vhodne implementované. Aby som zdôrazil niekoľko elementov, my navrhujeme, aby EASO v budúcnosti pripravovala technické dokumenty o otázkach, ktoré súvisia s azylom v forme operačných štandardov alebo usmernení, ktoré by pomohli pri pomoci a podpore členských štátov. A tým by sa zaistilo uniformnejšie aplikovanie e, legislatívy. No a chceli by sme zaistiť tiež lepšiu konvergentnosť pri hodnotení žiadosti o medzinárodnú ochranu v členských štátoch a myslím, že ASO by pritom mohlo pomôcť eh, tým, že sa bude viac venovať informáciám o eh, krajine pôvodu, tvárenie európskej sietí a poskytnutím spoločnej analýzy, eh, tak aby bola k dispozícii členským štátom. A rovnako si myslíme, že, členské, že agentúra môže pomôcť nám, ako aj inštitúciám iným, čo sa týka mm, spoločných zoznamov tretich, bezpečných tretich krajín e, pôvodu. A ďalšia dôležitá úloha pre EASO je, že EASO by malo aj úlohu a e, hodnotilo plnenie aký členskými štátmi. To by sa dalo urobiť e, návštevami alebo inšpekciami práve na mieste, aby sa kontrolovali podmienky v členských štátoch, ale tiež na základe preverovania prípadov a, tak, a kontrole, ako v jednotlivých prípadoch krajiny uplatňovali, aký a identifikáciu oblasti, kde, ale dá sa, dá sa identifikovať oblasti, ako by sa mohlo uh, zlepšiť fungovanie. No a ďalej poskytovanie technickej operatívnej pomoci členským štátom je ďalšou funkciou EASO, a to znamená tým členským štátom, ktoré sú pod najväčším tlakom. EASO už e, vykonáva túto činnosť je až na hraniciach svojich možností a my chceme e, objasniť e, podmienky toho, čo EASO môže robiť. Tie právomoci voči členským štátom potrebujú mať operačný plán, ale rovnako treba zvýšiť povinnosti členským štátom poskytovať expertov, ktorých ja som bude potrebovať na realizáciu týchto operácií a poskytovať pomoc, ktorú žiadajú členské štáty. Takže to je také rýchle zhrnutie. No a chceme eh, zmeniť EASO na plnohodnotnú agentúru. A teraz rád zodpoviem všetky otázky. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi eh, krátke vyjadrenie ako spravodajcovi eh, k tejto téme. Ja by som chcel najskôr povedať, že EASO mi má byť koordinátorom spoločného európskeho azylového systému sa malo by garantovať rovnakú aplikácie tohto systému. Všetci pracujeme tak, aby spoločný európsky azylový systém bol skutočne európskym. Euro, EASO preto potrebuje sa pretransformovať na plnohodnotnú agentúru Európskej únie a aby poskytovala operačnú pomoc členským štátom na vonkajších hraniciach. No a v tomto hľadisku musí mať e, náležité financovanie a ľudské zdroje z krátkeho, dobého, dlhodobého a strednodobého hľadiska na posilnenie kapacít od vytvorenia spoločného európskeho programu presídlovania, ktorý dobrovoľný parlament trvá na koordinačnej úlohe pre EASO, na to, aby sme podporili vysokú participáciu v programe hlavne pre tie členské štáty, ktoré nepodielajú na tomto systéme. Úloha sú je dôležitá pre lepšiu spoločnú implementáciu externej dimenzie spoločného európskeho azylového systému nariadenie, tiež dáva sú mandát, aby vykonalo proaktívne analýzy údajov o E, príchode väčšieho počtu príslušníkov tretieho štátu, tretej krajiny, ktorá môže, ktoré môžu, môžu vytvoriť tlak na systém a vyžadujú si rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a komisiou. Podľa nového návrhu agentúra Európskej únie pre azyl by mala poskytovať adekvátnu podporu pri implementácii tohto nariadenia konkrétne stanovením referenčného kľúča pre rozdelenie žiadateľov o azyl e, po e, alokačného, podľa alokačného mechanizmu a prispôsobiť čísla, e, čo by umožnilo prispôsobovať referenčný kľúč každoročne aj na základe údajov Eurostatu. Keďže reformujeme súčasný systém Dublinu, jednou z možnosťou by bolo vytvoriť centrálne zhromažďovanie žiadosti na úrovni EÚ, to by sa dalo urobiť v rámci ESO, kde každý, kto žiada o azyl v Európskej únii, bol zaregistrovaný a vytvoril by sa centrálny systém pre eh, pridelovanie zodpovednosti za akékoľvek osoby, ktoré žiadajú o azyl v EÚ. Táto práva, práca začala a ja sa budem snažiť úzko spolupracovať so všetkými tieňovými spravodajcami a dúfam, že spolu sa nám podarí predložiť vynikajúcu správu orientovanú na budúcnosť. Ja nevidím tieňový spravodajca pán Koelo, tu je. Chcete vystúpiť? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, budem hovoriť po portugalsky. Začal by som tým, že poďakujem za veľmi jasnú a detailnú prezentáciu Európskej komisie a ďakujem aj kolegovi Millerovi za úvodné slova. E, slubuje to a prináša to určite dobrého ducha spolupráce. Ja by som robil dva komentáre. Poprvé, uznávam niečo, čo je jasné a síce je rozhodujúce aby sme sa vybavili skutočným, funkčným, fungujúcim e, azylovým systémom. E, v tejto situácii je každému jasné, že je príliš veľa členských štátov, ktoré ešte zatiaľ dostatočne netransponovali e, komunitárne normy a tá kríza, ktorou teda strpíme, poukázala na to, že súčasná legislatíva si vyžaduje jednoznačné vylepšenia a že e, národné normy a e, praktiky sa musia maximálne harmonizovať. A tu je aj celé to opodstatnenie, a prečo funguje agentúra, prečo teda Eurodac, prečo azylový systém a prečo je potrebné koordinované fungovanie rovnako ako schopnosť reakcie na naliehavé situácie. To všetko vyžaduje silnejší inštitucionálny rámec. A v tomto kontexte nadobúda špeciálny význam to, aby EASO sa zmenila na agentúru. Na agentúru s posilnenými kompetenciami, s viacerými nástrojmi, a takisto samozrejme s väčšími prostriedkami a financiami, aby mohla táto agentúra e, zabezpečiť e, regulárne fungovanie európskeho azylového priestoru a aby boli schopní dať rýchlu a rozhodnú pomoc v naliehavých situáciách. Ja som optimisticky pokiaľ ide o výsledky a vôbec e, pracovnú kapacitu kolegu Niedermillera, ja som presvedčený, že sa dopracujeme k takému výsledku, ktorý prinesie štruktúrálnu reformu tohto systému a ja sa teším na našu budúcu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, pán Koelo. Chcel by ešte nejaký kolega vystúpiť k tejto téme? Holandské predsedníctvo, pán Milsen, chceli by ste sa vyjadriť? Nie? Dobre, takže ak to tak nie je, tak môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu. A to je zoznam tretich krajín, ktorých eh, príslušníci musia alebo sú povinní mať víza pri prekočení externých hraníc a krajiny, ktorých eh, národní príslušníci sú, majú výnimku z tejto požiadavky. Spravodajcom je Garcia Consuguera z EPP a tieňovou spravodajkyňou je Iliana Jotová. Spolu s poslednou, posledným návrhom liberalizáciu vízového styku, eh, styku komisia tiež predložila modifikáciu tzv. mechanizmu na výnimku, ktorý je súčasťou a eh, nariadenia 539-09, ktorý obsahuje zoznam krajín, ktorých občania musia mať eh, vízum pri vstupe do šengenského priestoru a tí, ktorí majú výnimku. Tento mechanizmus bol zavedený do nariadenia v roku 2013, keď bol revidovaný tiež mechanizmus reciprocity. Našim spravodajcom je pán Diaz de Mera, ktorý bol tiež spravodajcom pre úpravu nariadenia v roku 2013. Bohužiaľ, dnes tu nie je, ale nahrádza ho pán Koelo. Pán Koelo, chceli by ste na úvod niečo povedať? Prepačte, komisia tu zatiaľ nie je, takže musíme možno 5 alebo 10 minút počkať a ospravedlňujeme sa a potom budeme pokračovať, pán Korelo. Ďakujem pekne. Ladies and gentlemen, colleagues, the commission has... Dámy a páni, kolegyne, kolegové, kolega, komisia prišla a v tom prípade môžeme pokračovať. Sme na bode 5 dnešného programu. Je to zoznam tretich krajín. Ako som povedal, spravodajcom je pán Diaz de Mera. On bol tiež spravodajcom pre eh, úpravu zmenu nariadenia v roku 2013. Bohužiaľ, dnes nemohol prísť, ale nahradí ho pán Koelo. Preto by som ho rád požiadal, pán Koelo, aby ste začali. Máte slovo a potom dá slovo komisii. Nech sa páči. Thank you, Chair. Uh, thank you, dear colleagues. Um, as you said, I'm speaking... Ďakujem veľmi pekne, ako ste povedali. Tak hovorím v mene kolegu Diaza de Meru, ktorý je spravodajcom pre uh, túto tému bohužiaľ nemohol dnes prísť kvôli povinnostiam v Španielsku, takže sa ospravedlňuje, že mm, za svoju neúčasť mene Európskeho parlamentu a spravodajcu, alebo pre Európsky parlament a spravodajcu toto bude priorita. On bude pracovať čo najrychlejšie, pretože si veľmi dobre uvedomuje eh, význam mechanizmu pre vízovú politiku. Pán Diaz de Mera Takže aj to bude postupovať následovným, následovného harmonogramu dnes. Prezentácia na Libe. Zasadnutie, pláno, zasadnutie pravdajcov je plánované na 31. mája, kde sa uskutoční prezentácia pracovného programu 15. júna návrh správy 13. júna, prezentácia na Libe a hlasovanie na Libe sa uskutoční pravdepodobne 12. júla. Takže je to kalendár, ktorý navrhuje spravodajca pán Diaz Demera. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Kojalo. No a teraz by som dal rád slovo najskôr komisii na prezentáciu návrhu a potom budeme mať eh, možnosť výmeny názorov. Takže za komisiu dostáva slovo pani Gálo Kasilda Grau. Nech sa páči, máte slovo Anna. Ja teraz sa stručne predstavím návrh prijatý komisiou 4. mája eh, k revízii mechanizmu eh, nariadenia P39 01, tak ako bolo pozmenené nariadením 1289 z roku 2013. Základ je, že v kontexte súčasnej migračnej situácie v Európskej únii a tiež uzavretiu dialogov o vizovej liberalizácii s niektorými susednými krajinami, Gruzínskom, Tureckom, Ukrajinom, Kosovom. A niektoré krajiny sa pýchali, či eh, mechanizmus v nariadení poskytuje nevyhnutnú flexibilitu, aby mohli rýchlo reagovať eh, v núdzových prípadoch. Niektoré z otázok, ktoré boli identifikované ako možné nedostatky súčasného mechanizmu, ako je už eh, vysvetlení návrhu, je, že okolnosti hm, jedlíka, notifikácií členských krajín sú limitované a napríklad neobsahujú nedostatok spolupráce tretej krajiny, readmisií príslušníkov tretich krajín. Ako viete, momentálny mechanizmus hovorí, že v prípade nedostatočnej spolupráce pri readmisii vlastných národných eh, príslušníkov, eh, takže toto tam chýbalo. Ďalší nedostatok, ktorý bol identifikovaný, Takže mechanizmus eh, môžu spustiť len členské štáty. Takže členské štáty, teda, že komisia by mala tiež eh, mať možnosť eh, spustiť mechanizmus. A tretia vec, od ktorej sa hovorila na diskusii, je, že referenčné obdobie a lehoty pre implementáciu súčasného mechanizmu boli príliš dlhé a to by neumožňovalo rýchlu reakciu v núdzových situáciách. Takže na základe diskusí komisia rozhodla predložiť pozmeniť nariadenie P39 jeho prijaté 4. mája spolu s návrhom zmeniť toto ustanovenie týkajúce sa Kosova a Turecka. Takže hlavným Hlavnou, hlavným cieľom je posilniť mechanizmu, aby členské štáty mohli ľahšie notifikovať a informovať o okolnostiach, o, o možnom zrušení alebo pozastavení a, bezvízového styku. No a čo sa týka skrátenia referenčného obdobia, no a čo sa týka porovnanie súčasnej situácie, nástov v predchádzajúcom roku alebo ešte tým predtým preto tým než bezvízové, alebo prerušenie bezvízového styku vstúpilo do platnosti, bolo 6 mesiacov a komisia navrhuje 2 mesiace. No a ďalšie, no, to je, že po notifikácii členského štátu komisia má 3 mesiace na prijatie vykonávacieho aktu, takže na to, aby sa zrýchlil tento proces, komisia navrhuje zrevidovať túto lehotu z troch mesiacov na jeden mesiac. Takže maximálna dĺžka celého postupu bude skrátená z 9 na 3 mesiace. Tiež sa ešte navrhujú dodatočné dôvody, napríklad počet zamietnutých readmisných žiadostí pre tretích príslušníkov tretích krajín, ktorí E, prešli toto tretou krajinou. Takže nie len nedostatočná spolupráca tretou krajinou, vlastným štátnym príslušníkom, ale aj nedostatočná spolupráca, ktorá sa týka príslušníkov tretej krajiny, ktorí prešli touto krajinou. No a uh, možnosť spustiť eh, postup, keď dostanú eh, spolahlivé informácie o akýchkoľvek týchto dôvodoch, ktoré sú uvedené v nariadení, alebo keď eh, daná krajina nespolupracuje v readmisii, v prípade, ak má prijatú readmisnú dohodu medzi z EÚ. Ešte sú tu ďalšie menšie zmeny, napríklad obmedzenie súčasného nariadenia na 7 rokov, možnosti podporiť vzťahov s predchádzajúcou situáciou, to je zrušené a toto, je v podstate, toto sú v podstate hlavné zmeny a komisia dúfa, že parlament aj rada a vidíme, že No a vidíme, že je čo naj, možno, možno čo najrychlejšie prijatia, prijatia zmeny. No a súčasne stanovisko komisie je také, že diskusiu o tomto návrhu by nemali posunúť diskusiu o ostatných a preto vítame, že už dnes je na programe návrh hovoriaci o Kosove. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A žela si niekto vystúpiť? Nejakí kolegovia? Pani Stevens, nech sa páči. Dank u wel, voorzitter en collega's. Ďakujem, kolegovia. Mm, ďakujem za informáciu, ktorú sme dostali. Ide o zavedenia eh, akéhosi brzdiaceho mechanizmu, naliehavého mechanizmu po dohode s Tureckom E, nezdalo sa, že e, by mal ten návrh väčšinovú podporu, teraz už ale táto väčšina je návrh Európskej komisie, teda e, v tomto mechanizme bol posilnené s kratšími termínmi, s určitými silnejšími ustanoveniami a zaťahne sa za túto brzdu v prípade v naliehavých situáciách. E, ešte vychádzajú aj z readmisných dôvod s tretimi krajinami a v prípade, keď sú určité bezpečnostné dôvody alebo keď krajiny s bezvízovou povinnosťou nebudú splňať e, referenčné kritériá. Komisia povedala, že môže zaviesť tento systém naliehavej brzdy aj bez e, súhlasu Erdogana. Ale je tam určitý problém v azylovej e, oblasti, e, ale e, chceli by sme postupovať tak, aby sme nenechali príliš veľký manevrovací priestor Erdoganovi. Mali by sme e, samozrejme nezabúdať na také prípady, ako bol prípad Ukrajina a podobne. Thank you very much, Stevens. Ďakujem pekne, pani Stevens. Ešte nejaké iné pripomienky alebo poznámky? Ak tomu tak nie je, tak dostane slovo pani Gajko Kastil, kde chcete reagovať na to, čo ste tu práve počuli? Nechcete. Takže ďalšia ľahká zložka, môžeme prejsť hneď ďalšiemu, pokiaľ ide o program. Ide o zoznam tretich krajín, kde občania musia mať víza pri prekračovaní externých hraníc a takisto aj výnimky. Spravodajca je Tania Fajon a chcem vám pripomenúť kolegovia, že našim prvým bodom je transfer Kosova na zoznam bezvízových krajín. Toto zrušenie víza by sa malo týkať iba držiteľov biometrických pasov. Tento návrh je tu po dlhom procese, ktorý vlastne spustil liberalizačný dialog EU-Kosovo, ktorý tu máme ešte z roku 2012 januára. Tento Odkedy vlastne spustenia tohto vízového dialógu komisia prezentovala pravidelné správy výboru LIBE ohľadne plnenia zo strany Kosova týchto požiadaviek ohľadne liberalizácie víz. V štvrtej a finálnej pokrokovej správe prijaté 14. 4. maja, komisia zvážila, že Kosovo splnila, splnilo požiadavky a Kosovo bude musieť ratifikovať dohodu s Montenegrom a posilniť boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Vzhľadom na toto hodnotenie komisia prezentuje súčasný návrh v rámci riadneho legislatívneho postupu. Pani Fajon je spravodajkyňou, bohužiaľ nie je medzi nami a nahrádzajú pani Lauristin. A preto by som chcel dať slovo najprv pani Lauristín a potom dostane slovo predstaviteľ komisie. Nech sa páči, pani Lauristín, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia, kolegyne. Pani Fajon ma požiadala, aby som prezentovala aj stanovisko, takže ho prečítam v jej mene. Táňa uvádza, kolegovia a kolegyne, chcem sa poďakovať komisii, ohľadne tohto dlhého návrhu, dlho očakávaného návrhu. Som rada, že máme za sebou úspešnú prácu a vlastne to postihuje ďalšie balkánske krajiny. Kosovo sa stalo čiernou krajinou na zozname krajín, ktoré mali byť bezvizový styk s Európskou úniou a tento návrh je preto veľmi potrebný a naliehavý na to, aby Kosovo nestratilo ambície možného členstva v Európskej únii. Perspektíva Európskej únie to je hlavná hybná sila pre zlepšovanie sa situácie v tejto krajine aj v celom regióne. Je veľmi dôležité toto pre všetkých ľudí, pretože liberalizácia víz je jeden z najhmatateľnejších výsledkov na ceste krajiny do Európskej únie a niektorí už sa začali vzdávať nádeji. Takže my musíme ľudí povzbudiť bezvizový styk pre občanov Kosova neumožní iba bezprostredný kontakt ľudí s ľuďmi, ale takisto aj profesionálne výmeny, vzdelávanie, ale takisto aj kriminálni pasaši, pašeráci sa takto istým spôsobom odstavia od práce, ktorú momentálne vykonávajú. Sloboda pohybu je jeden z hlavných princípov integrácie Kosova, čo ocenia občania tejto krajiny a dúfam, že budú čoskoro v Európskej únii. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s kolegami v parlamente, s komisiou a radou na tejto zložke a takisto aj s našimi priateľmi z Kosova. Mala som doposiaľ veľmi dobré vzťahy s Kosovom a spoluprácu s Kosovom a dúfam, že to bude pokračovať. Mojím cieľom je vypracovať ambiciózny program, aby sa to rýchlo prijalo a vyriešili sa ešte zostávajúce otázky zároveň. Apelujem na radu, aby postupovala rovnako. Pokiaľ ide o koniec, ešte jedna pripomienka, a respektíve skôr taký nápad pre komisiu. Chcela by som zasadiť širší kontext úvahy ohľadne podmienok alebo požiadaviek, že každá krajina musí plniť tieto krajiny na to, aby dostala bezvízový styk ohľadne niektorých kritérií, ktoré sú technické, niektoré sú aj politické a niektoré nie sú e, jednoducho už v súľade s predchádzajúcimi postupmi. Revízia patričného uznesenia a podmienok, ktoré sú v ňom ustanovené, tak tam vidíme, že zatiaľ sa tá konzistencia neuplatňuje. Takže otázka je, ako komisia kladie tieto kritéria pre tretie krajiny a na akom základe, ako môže dohoda ohľadne e, takejto zahraničnej e, dohody s, s Čiernou horou vyžadovaná od Kosova, keď sa to neočakávalo od iných krajín. V tomto duchu urobím všetko preto, čo je v mojich silách, aby sme sa venovali ešte otvoreným otázkam a som pozitívna v ohľade tom, že sa nám podarí vyriešiť e, tento proces. Vrátila som sa z Kosova iba pred týždňom, kde sme mali prvé historické zasadnutie a dúfam, že budeme aj v budúcnosti mať takéto pozitívne správy. Bude to ďalší krok, ktorý prehodí aj medzi Kosovom a Európskou úniou ktoré sa vlastne začali naplňať od vstupu do platnosti predmetnej dohody. Tešíme sa na privítanie Kosova v európskej rodine a dúfam, že k tomu prispiejem aj ja. Musíme sa všetci tešiť o lepší zajtrajšok a iba spoločne zvládneme výzvy súčasnej doby. Podporujeme všetkých občanov tejto krajiny. To povedala Tania, nie ja, hovorí pani Lauristin. Ďakujeme pekne. Pani Gajgo Castilda, mene komisie. Nech sa páči, máte možnosť vyjadriť sa. Ďakujem. Ďakujem za ten, to vyjadrenie v mene spravodajkyne. Liberalizácia ohľadne víz, tak ako to predseda povedal, to sa spustilo v roku 2012 s cestovnou mapou požiadaviek, ktoré treba splniť na to, aby sa to dosiahlo. A takto môžem reagovať na tú otázku na konci toho vyjadrenia, ktoré bolo prečítané. Pre každú tretiu krajinu tie benchmarky a cestovná mapa je stanovená individuálne. Postupujeme od prípadu k prípadu, bereme do aj situáciu Kosove to bola možno dlhšia situácia ako ostatné krajiny Západného Balkánu, ale to neznamená, že máme nejakú koherenciu. Skutočne to ide, je to na šité na jednotlivé krajiny. Sú tu niektoré otázky ako bezpečnosť alebo organizovaná kriminalita alebo imigrácia, azyl a ostatné, ktoré sú spoločné pre všetky, ale definícia, špecifická definícia benchmarkov je definovaná pre všetky konkrétne tretie krajiny OSVE. Ako som povedala, dialog bol vykonaný a misia do Kosova zohrala kľúčovú úlohu v rámci a, poradenskej činnosti pre Kosovo na to, aby splnili tie požiadavky cestovnej mapy. Komisia prezentovala tri správy počas troch rokov posledný február 2013, júl 2014 a december 2015. A tá štvrtá správa ako predseda povedal, bude 4. mája spolu s návrhom na revíziu nariadenia 539. A v týchto, tejto štvrtej správe sa bude uvádzať, že Kosovo skutočne urobilo konkrétne kroky v smere plnenia ešte dvoch neplnených požiadaviek. Prvá je ratifikácia dohody s Čiernou horou ohľadne hraníc a ďalšia požiadavka, ktorá tu zostala, je vytvorenie zoznamu boja proti organizovanej kriminalite. Takže vzhľadom na toto hodnotenie, ktoré urobila v tejto správe komisia, sa uvádza, že sa splnili podmienky, pokiaľ ide o liberalizáciu víz a berieme do úvahy, že deň prijatia tohto legislatívneho návrhu zo strany Rady a zo strany Európskeho parlamentu Kosovo bude mať ratifikovanú túto dohodu s Čiernou horou a posilní sa aj zoznam boja proti organizovanej kriminalite. Takže vzhľadom na toto a vzhľadom na tieto kritéria, vzhľadom na nariadenie 539, komisia rozhodla, že predložiť legislatívny návrh, pokiaľ ide o transfer Kosova z anexa 2 z časti 4 v súčasti regulácie nariadenia 539, prepáčte, pokiaľ ide o nariadenie a jeho anex 1 do anexu 2 a pokiaľ ide o finálnu pripomienku, tak ako to povedal aj predseda, je veľmi dôležité, aby táto pozmeňovací návrh sa týkal aj predovšetkým držiteľov biometrických pasov, aby sa tu plnili predovšetkým hlavné štandardy, ktoré máme, pokiaľ ide o bezpečnosť dokumentov a recipročne Kosovo už z dlhodobého hľadiska príjma dlhodobo občanov Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Škr Pán Škripek v mene pani Makovej za EKR. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Stení kolegovia, bohužiaľ pani Makovej nie je možné prísť. A preto e, sa ospravedlňuje za túto zmenu na poslednú chvíľu a požiadala ma, aby som prečítal jej stanovisko k tomuto materiálu. Zdôrazňujem, že to nie je môj názor ani nehovorím za Slovenskú republiku, len prečítam jej správu či posolstvo. E, liberalizácia víz by sa mala poskytovať jedine vtedy, keď krajina splňa prísne stanovené kritériá a požiadavky v cestovnej mape a v prípade Kosova e, komisia potvrdzuje, že e, táto krajina požiadavky na liberalizáciu víz podľa cestovnej mapy splnila podľa výsledkov monitorovania, ktoré prebieha od zahájenia dialógu o vízovej liberalizácii. E, takže tento návrh podporujem, ale sú tu dve požiadavky, ktoré by ešte Kosovo malo splniť pred udelením Eh, uvoľnenia vízovej povinnosti a síce ratifikácia dohody o hraniciach s Čiernou horou a posilnenie boja proti organizovanému zločinu a korupcii. Komisia by naďalej mala monitorovať v rámci cestovnej mapy postliberalizácie post tá, um, požiadavky, ako sa stanovili v štyroch kapitolách cestovnej mapy, aj pokiaľ ide o e, spätné, teda e, spätné vyhosťovania. Teraz pani Gabriel, nech sa páči. Ďakujem, chcem sa poďakovať komisii za vyjadrenie. Chcem povedať, že skutočne sa teším. Teším sa, že spravodajkynia pani Fajon je pripravená spolupracovať s komisiou a že chce spolupracovať s kolegami. Ja som presvedčená, že Európsky parlament obhají svoje stanovisko tak ako vždy a keď hovoríme o vízach, tak musíme hovoriť predovšetkým o občanoch. Musíme sa sústrediť na politický dialog a jasný signál, ktorý vyšleme občanom krajiny, občanom Kosova. Čo je však najdôležitejšie, je zobrať všetky tieto aspekty do váhy pri samotnej analýze. Preto sa chcem poďakovať Európskej komisii a zároveň chcem apelovať aj na Európsku komisiu a povedať, že potrebujeme informácie včasne. Preto, pretože iba ak budeme spolupracovať riadným spôsobom, tak budeme schopní pracovať úspešným spôsobom ohľadne liberalizácie víz. Bolo to povedané celkom jasne. V tomto prípade ide o to, aby sa uspokojili predovšetkým kritéria z tej cestovnej mapy a preto by som sa chcela spýtať štyri otázky. Poprvé, chcela by som vedieť, že či Kosovo prijalo sekundárnu legislatívu ohľadne zmeny mien. Toto je dosť dôležité na to, aby tu nedochádzalo k zneužívaniu biometrických pasov, alebo aby to neboli biometrické pasy, ktoré budú mať nesprávne mená obsiahnuté. To je jedno z hlavných kritérií. A po druhé, druhá tematická oblasť sa nazývala integrovaný manažment hraníc. Ja sa pýtam, že či komisia analyzovala príčiny, pre ktoré tu je nízky počet prípadov poskytnutia azylu občanom Kosova, hoci viacerí sa hlásili o to. A ďalšia otázka sa týka organizovanej kriminality, čo tu bolo dosiahnuté. A ďalšia otázka, štvrtá, tá sa týka základných práv. My vieme, že ombud, inštitúcia ombudsmana je veľmi dôležitá na to, aby sa dodržiavali základné práva a jedno z odporúčení komisie pre Kosovo bolo, aby sa spolupracovalo s Inštitútom ombudsmana, čo sa teda v tejto oblasti doposiaľ dosiahlo. Takže toto je iba prvé kolo otázok, kde vychádzame zo správ, ktoré sme dostali zo strany Európskej komisie doposiaľ a to sú otázky, ktoré sú dôležité. Ešte raz teda poviem, budeme spolupracovať a očakávame, že dostaneme ešte viac informácií zo strany komisie, aby sme mohli prijať finálne rozhodnutie na základe dobrej metodológie a, dobre, a vyslať dobrý signál občanom tejto krajiny. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Gabriel a teraz za Holandské predsedníctvo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujeme za pozvanie. Táto téma je veľmi dôležitá pre radu. Ide o revíziu mechanizmu zrušenia z minulého týždňa a rada dostala návrhy z komisie a my sme dodali ešte niektoré prvky, ktoré sa týkajú monitorovacieho mechanizmu, kde sa žiada od komisie, aby vypracovávala výročnú správu, aby ju zasiela aj parlamentu, pokiaľ ide o monitorovanie plnenia kritérií, ku ktorým sa zaviazali alebo zavezujú krajiny, ktoré majú tento bezvízový režim. Dodali sa ďalšie dve odôvodnenia na spustenie tohto mechanizmu verejný poriadok a vnútorná bezpečnosť a rovnako ako spolupráca s vyhostenými v prípade vyhostenia. E, pokiaľ ide o ten automatický systém alebo automatizmu vykonávania, zrušenia E, tam bola tá dočasná lehota šiestich mesiacov. Členské štáty sú spokojné e, s dohodou, pardon, e, členské štáty sú spojené s dohodou, ktorá sa dosiahla a dúfame, že sa nám podarí vyrokovať túto situáciu aj spolu s Európskym parlamentom, pretože nás očakáva táto revízia procesu, pokiaľ ide o návrh liberalizácie v prípade Kosova a Ukrajiny už sme to diskutovali v pracovnej skupine VIS v Rade a 14. júna je naplánované ďalšie pracovné stretnutie. Ďakujem pekne za vaše informácie. Pani Kaj Godel Kastel z komisie Mohli by ste možno ešte odpovedať nejaké otázky, ktoré spomenuli e, poslanci v diskusii. Ďakujem pekne, pán predseda. Poprvé, k samotnému monitoringu komisia bude naďalej monitorovať proces ratifikácie tejto dohody s Čiernou horou, s Kosovou a tiež aký sa dosiahol pokrok v boji proti organizovanému zločinu a korupcii a budeme to robiť v rámci kontrolného mechanizmu otázku bezvízového styku máme tiež e, začlenenú aj pre kandidátske krajiny, aj pre krajiny, e, e, teda kandidáti k pristúpeniu. Boli tu viaceré otázky Eh, od pani Gabriel v súvislosti s legislatívou, eh, sekundárnou legislatívou a zmenou eh, titulov či názov. To už môžem potvrdiť, že sa zmenilo. A pokiaľ ide o počet žiadosti o azyl, je pravda, že vo všeobecnosti počet regulovaných migrantov a žiadostí o azyl od tento počet od maja 2015 poklesol pokiaľ ide o osoby pochádzajúce z Kosova, odkedy sa spustil mm, dialog o vízovej povinnosti s Kosovom, takže to je pozitívny fenomén. Pokiaľ ide o ombudsmana, tam sa e, tiež analyzovala téma otázky ľudských práv a tam sme zistili, že ombudsman má dostatočnú rozpočtovú nezávislosť a Kosovo sa zaviazalo, že tento rok pridelí rozpočet 400 tisíc eur e, tejto inštitúcia. Je to suma, ktorú ombudsman žiadal, takže dúfame, že táto suma mu umožní zrealizovať nové e, úlohy súvisiace s kontrolou e, rešpektovania ľudských práv. To boli odpovede na vaše otázky. Ďakujem, hovorí pán predseda. Sú ešte nejaké dodatočné otázky alebo reakcie? na tieto vyjadrenia. Ak tomu tak nie je, tak len upozorňujem, že e, návrh správy je naplánovaný. Prezentácia správy bude 15. až 16. júna na schôdzi Libé. A teraz ideme na ďalší bod programu. Zoznam tretich krajín, ktorých občania potrebujú víza, keď prehlas, eh, prekračujú hranice, to je prípad Ukrajiny. Dialóg o oslobodení vízovej povinnosti začal v roku 2008 v novembri 2010 sa prijal akčný plán, ten funguje a komisia pravidelne odovzdáva Libe správu a skôr, než začne tento dialog, a ešte pred uzavretím tohto dialogu, tak EÚ a Ukrajina predpísali dohodu o readmisii a bezvizovej dohode, čo je predpoklad takéhoto dialogu a jeho pokračovania. E, v šiestej poslednej správe o pokroku, ktorá bola prijatá koncom roka 2015, komisia sa dopracovala k záveru, že Ukrajina urobila dostatočný pokrok a predložila tento návrh, ktorý prejde bežným legislatívnym procesom. Spravodajkyňou je pani Gabriel. Máte slovo na úvod a potom dáme slovo komisii. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, rada by som na úvod poďakovala Európskej komisii, predovšetkým dnes. E, sa na nich bude moje vystúpenie obracať, e, keď som sa informovala zo správu o vývoji v liberalizácii vízovej povinnosti. Rada by som úvodom poukázala na skutočný pokrok, ktorý dosiahla Ukrajinu to nám e, pripomína význam rešpektovania vopred stanovených kritérií e, v krajine, aby občania boli skutočne e, mohli plne využívať svoje práva a slobody, aby potom e, mohlo sa pristúpiť k bezvizovej povinnosti. A to tiež potvrdzuje aj kvalitu vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou. Využila by som prítomnosť komisie by som ešte pred ich úvodným vystúpením by som položila niekoľko otázok, aby som podnietila rozpravu. Prvá otázka vzhľadom na návrh výnimiek e, pre nositeľov biometrických pasov, či by nám komisia mohla dať čísla, štatistiky, koľko takýchto pasov Ukrajinci už vydali a pokiaľ ide o bezpečnosť cestovných dokladov, Šiesta mm, správa hovorila o automatizácii a prepojení e, e, systémov e, matriky a vydávania pasov, a teda či už majú takýto jednotný systém. A pokiaľ ide o VIS v roku 2015, či došlo k zjednodušeniu alebo uľahčeniu kontroly eventuálne falšovaných cestovných dokladov pokiaľ ide o riadenie hraníc a migrácie, chcela by som od komisie vedieť predbežné informácie, aký je pokrok od novembra 2015 eh, v mm, eh, hraničných prechodoch, eh, ktoré boli napojené do Europolu. V 39 takýchto bodov bolo zapojených do systému a chcela by som vedieť, či sa dosiahol ďalší pokrok a či došlo k dobrej strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom. Až ďalšie dve otázky. Aká bola miera odmietnutia víz, len 2%, táto miera je nízka ale vzhľadom na počet eh, Ukrajincov, ktorí ilegálne eh, pôsobia v EÚ a prekročili povolený pobyt, tak ako komisia analizuje túto otázku a aké opatrenia by sa mohli prijať, aby bezpečnosť a verejný poriadok boli e, zabezpečené k bloku 3 a predovšetkým k obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Komisia by nám mohla viacej opísať rizika. Je to veľmi citlivá a široká téma. Ja viem, že verejná mienka na najvyššej až po najnižšiu úroveň sa mobilizuje, ale či by sme mohli mať presnejšie informácie, pokiaľ ide o dohľadný mechanizmus, ktorý je naplánovaný tak zo strany EÚ, ako aj zo strany Ukrajiny. A boj proti korupcii, konštatujeme angažovanosť účasť e, ukrajinských orgánov vzhľadom na počet opatrení, ktoré v takom krátkom čase prijali, ale otázka je, aké teda záväzky prijali a aké splnili Ukrajinci. Zdá sa mi, že po tej priebežnej správe organizovanom zločine a korupcii ešte ostávajú veľké výzvy a je potrebné, aby sme tieto otázky kontrolovali. A ešte všeobecnejšia otázka k metóde v internom pracovnom dokumente komisia e, dáva určité odporúčania a návrhy, ktoré by mali zmierniť migračné a bezpečnostné rizika súviace s liberalizáciou víz, ale tieto tie sú zachytené v tej etapovej alebo priebežnej správe. Tak akým spôsobom zdieľajú tieto odporúčania s členskými štátmi? To je prvá séria otázok, témam, ktoré vyzerajú veľmi všeobecné, ale keď sa na ne pozrieme podrobnejšie, tak si uvedomíme, že je to predsa sú podstatné veci. Ďakujem vopred komisii za tieto objasnenia. E, zatiaľ sa obmedzím na tieto otázky. E, ten dublinský systém e, je potrebné, aby sme rešpektovali vízové povinnosti a tak ďalej. EP a aj EÚ musíme sa uistiť, že Kritéria sa budú rešpektovať aj v následnosti a naše um, analyzované kritéria určite budú ukazovateľom alebo pomôžu aj našim zákonodarcom ďalej pokračovať a ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali so mnou na tejto téme. Ďakujem pekne, pani Gabriel. Predtým, než dám slovo predstaviteľom ukrajinskej misie, ktorí prišli na naše zasadnutie, Vítame vás na tejto rozprave. Ale ešte predtým by som teda dal slovo komisii a potom môžeme sa vrátiť poslancom. Takže teraz zostane slovo pani Gajego Castelda. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za otázky. Iba v stručnosti zareagujem Pozrime sa na celkový kontext toho návrhu ohľadne vý, dialogu o vízach s Ukrajinou, ktorý bol spustený v roku 2008 a komisia má ehm, v decembri minulého roku mala pripraviť ehm, správu o pokroku ohľadne toho, čo Ukrajina urobila v oblasti reforiem, aby sa urobilo všetko preto, aby sa E, splnili aj tie posledné benchmarky tejto cestovnej mapy. Takže na základe tohto hodnotenia komisia má za to, že Ukrajina splnila všetky benchmarky, pokiaľ ide dodržiavanie týchto štyroch blokov druhej fázy liberalizačného akčného plánu a berie sa do úvahy celkové vzťahy s Ukrajinou a komisia oznámila, že začiatkom tohto roku pripraví legislatívny návrh na transfer Ukrajiny z anexu 1 do anexu 2 pokiaľ ide o patričné smernice a nariadenia. Takže toto bolo prijaté 3. apríla. Je dôležité uvedomiť si, že ten pokrok, ktorý Ukrajina urobila, ten je skutočne chválihodný v rámci tej 6. pokrokovej správy, to bolo spomenuté teda minulého decembra. Sú tu viaceré opatrenia, ktoré nadviazali na tie opatrenia, ktoré boli implementované už predtým, na to, aby sa skutočne a mohlo pristúpiť aj k plánu liberalizácie víz a takisto aj memorandum vysvetľujúce, ktoré bolo prijaté v rámci tohto návrhu. A nadôvažok k tomuto komisia začala monitorovať implementáciu týchto postupov, pokiaľ ide o readmisné dohody. To sú to sú kľúčové podmienky na to, aby sme mohli pristúpiť k liberalizácii víz. To sa robilo v spoločných komisiách, kde sa monitoruje implementácia týchto dohôd a komisia to vyhodnocuje v takom duchu, že je spokojná. Takže ako takým spôsobom to bolo implementované zo strany Ukrajiny. A pokiaľ ide o otázku pasov, pokiaľ ide o ďalšie krajiny, kde vlastne ten, to zrušenie víz je limitované, tak biopas biometrický pas, to je takisto niečo kľúčové a pokiaľ ide o Ukrajinu v tomto kontexte, treba povedať, že máme niektoré informácie, to znamená biometrické pasy vydáva aj Ukrajina už od 12. januára roku 2015 a tieto splňajú všetky požiadavky Európskej únie ICAO, to znamená otlačky prstov a ďalej. Do 12. apríla máme najnovšie údaje ohľadne toho, že Ukrajina vydala týchto biometrických pasov viac než milión, ale ešte stále potrebuje e, vydať ďalší milión a vlastne tento proces sa završí, keď posledný nebiometrický pas vyprší a bude nahradený vlastne takýmto biometrickým dokumentom na vycestovanie a to sa udeje vlastne v prvej polovici roku 2026. Takže potom to všetkom tí občania, ktorí ešte nemajú biometrický pas a budú chcieť vycestovať, budú potrebovať biometrický pas. Takže to je všetko k tým biometrickým pasom. Sú tu snáď ešte nejaké ďalšie otázky, ktoré sa týkali niečoho iného. Pokiaľ je vytvorenie automatického prepenia v rámci demografického a občianského registra. Vzhľadom na túto správu musíme povedať, že toto sa vlastne spustilo už 1. januára roku 2016. Budeme to musieť overiť a pokiaľ ide o ďalšie detailné otázky, ktoré tu odzneli zo strany správdakne, samozrejme pripravíme písomné odpovede, kde poskytneme detailné informácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz by som vám chcel povedať, že máme tu a, a fotografov, ktorí robia nejaké fotky, takže teraz dostane slovo pán Bony. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel podporiť všetky naše snahy zamerané na liberalizáciu vízového styku s so Ukrajinou, na čom pracuje Mária, pretože toto je veľmi dôležité z mnohých dôvodov. Poprvé, ja som zapojený do parlamentného asociačného výboru a som odpovedal na parlamentnej úroveň, na parlamentnej úrovni na vzťahy medzi Vrchovnou radou a Európsky parlament za administratívne reformy a my tiež hovoríme o využití nových technologických nástrojov, digitálnych nástrojov, aby krajinská administratíva bola lepšia. A tiež to využívame v mnohých iných oblastiach. Je to dôležité pre inteligentné hranice, pre kontrolu na hraniciach a použitie nových, a použitie nových pasov. Takže je to dôležité pre našu bezpečnosť a rovnako myslím, že z politického hľadiska, pretože nechcem príliš veľa hovoriť, ale je veľmi dôležité, no, pretože keď hovoríme s ľuďmi na Ukrajine, tak oni sa pýtajú, dobre, aké sú prínosy teraz. A oni chápu, že na požiadaviek, ktoré súvisí s reformami a cestou k asociácii a budúcemu členstvu, ale dúfam, že spojenie všetkých podmienok, ktoré súvisí s liberalizáciou vízového styku, myslím, že to bude veľmi dôležité pre obyvateľov Ukrajiny a sociálnu klímu a bude tu niečo, čo podporí ďalšie reformy. Takže, ak ňom má nejaké otázky, ľudia, ktorí sú zapojení do európskych, európsko-ukrajinských aktivít a polsko-ukrajinských aktivít, tak myslím, že sme všetci otvorení a radi poskytneme informácie. Ďakujem pekne, pán Bóny. Chcel by ešte niekto niečo povedať a vyjadriť sa? Would the council take the floor? Chcela by sa rada vyjadriť. Pani Gabriel chcete zareagovať? Len by som poďakovala komisii za predložený návrh spolupráca, výmeny informácií. To nám umožní dosiahnuť pokrok za plnej dôvery, pretože opakuje úsilie ukrajinských orgánov je skutočné a je dôležité k tejto téme pristupovať tak, že budeme brať do úvahy tie kritériá, ktoré boli splnené, ale nezabúdať na tie, o ktorých som viackrát hovorila v prípade víz, aby sme nezabúdali hlavne na občanov, ktorí, pre ktorých to bude mať maximálny prospech, keby došlo k bezvízovej povinnosti. Thank, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne je to trochu zvláštne, ale väčšinou neotvárame diskusiu výbor LIPE pre všetkých účastníkov, ale myslím, že momentálne môžeme dať slovo na krátko zástupcom ukrajinského zastupiteľstva a misie v Európskej únie. Takže prosím, stručné vyjadrenie, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť, poviem to skutočne veľmi stručne. Najskôr by som chcela poďakovať za vymenovanie spravodajkyne. Ďakujem veľmi pekne za to, že za veľmi rýchlu diskusiu a ďakujem za túto príležitosť. Je to technická diskusia. Ja chcem len poskytnúť stručné informácie o našich pasoch. Európska komisia už to povedala, čo sa týka občianských preukazov. Od začiatku roka všetci občania dostanú občianský preukaz Eh, preukaz totožnosti v súlade s európskymi požiadavkami. Je tam 44 bodov, eh, ktorí sú prepojené s databázou Interpolov, 5 z nich eh, tento rok, to znamená po tom, čo sme naplnili prácu, čo, takže pokračujeme našu prácu. No a 14. júna podpíšeme dohodu s Eurojustom o spolupráci, čo je veľmi dôležité z hľadiska v boji, boja proti organizovanému zločinu. To je dôležitý bod pred pár dňami štátny tajomník spolu so zástupcami protikorupčnej jednotky bol tu, protikorupčného údaju bol v Bruseli, stretli sme sa eh, zástupcami, rôznymi predstaviteľmi. Predstavili sme tiež naše informácie pani spravodajkne a o výsledkoch našej alebo práce a môžem vás uistiť, že Ukrajina a my to misii sme vašim partnerom a my radi zodpovieme všetky otázky ale môžete mať, pretože skutočne je to veľmi dôležité. A pri tejto príležitosti by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu, ktorý vždy najviac podporoval bezvízový styk. Dúfame, že čoskoro sa to bude môcť meniť na konkrétne kroky. Je to o reformách, ktoré sme dostali potvrdenie od komisie, že sme ich eh, ukončili a ľudia musia cítiť, že plnením reforiem máme praktické pozitívne výsledky. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a ešte raz chcem zopakovať, že sme vašim partnerom. Ďakujem pekne. Návrh správy bude predložený na jednom z nadchádzajúcich eh, zasadnutí výboru LIBE a bude možnosť ďalších diskusí. prejdeme eh, k ďalšej správe a je to spoločná rozprava o uzavretí dohôd medzi EÚ, Šalamunovými ostrovmi a federálnymi štátmi Mikronézie, Tuvalu a EÚ a republikou Maršalových ostrovov o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty. Nariadenie Rady 2001, 539 tretie krajiny, ktoré musia eh, mať eh, víza. To bolo eh, upravené nariadením 509 z roku 2014. Referencia každej krajiny v prílohe 2 bola doplnená o poznámku počiarov, kde sa špecifikuje, že výnimka zo vízovej povinnosti sa bude uplatňovať od vstupu do platnosti dohody o zrušení vízovej povinnosti alebo vízovej výnimke z Európskej úniou tieto dohody poskytujú bezvízový styk občanom EÚ a občanom týchto štyroch krajín, keď e, cestujú na územie ďalšej zmluvnej strany na maximálne obdobie 90 dní e, v, za v priebehu 180, 180 e, dennej lehoty. Komisia už informovala o aplikácii týchto dohod od ich podpisu. Naša spravodajkyňou je opätovne pani Gabriel. A teraz budeme mať možnosť vypočuť si e, zástupcu komisie, aby nás e, o tomto informovali. A teraz dostáva slovo pani Gabriel, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Tu, sú, tu je tých posledných, posledné 4 krajiny z 19, s ktorými sme začali už čoskoro pred dvome rokmi, ale môžeme sa potešiť a gratulovať si. Prvá reakcia, ktorú by sme mohli mať, keď sa pozeráme na tieto štyri krajiny, tak môžeme skonštatovať, že sú malé, ale ja by som poukázala na význam toho, že sú to krajiny AKT, a máme s nimi privilegované kontakty vďaka, eh, kontakty vďaka dohod z Kotonu, e, máme s nimi politický dialog, skutočnú spoluprácu a veľmi konkrétne vzťahy, vychádzajúce z 10. alebo 11. Fedu alebo Európskeho rozvojového fondu, takže je to veľmi pozitívny signál, ktorý vysielame. Je to nielen moje stanovisko, ja veľmi uh, uh, s veľkým očakávaním očakávam to, čo nám komisia povie ako stanovisko. Ja by som len bola rada, keby nám komisia dala všeobecné informácie o situácii každej z týchto štyroch krajín, aký je počet udelených víz, ale mám jednu otázku, ktorá ma zaujala v návrhoch komisie jeden odsek, ktorý hovorí o trvaní pobytu a tam sa hovorí, dohoda berie do úvahy situáciu krajín, ktoré ešte neaplikujú šengenské aky celkovo a v týchto členských štátoch Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko a Malta nie sú súčasťou šengenského priestoru a um, výnimky z výsk týkajú sa štyroch uh, krajín. Um, tak 90 ehm, dní zo 180 dní ehm, majú právo ehm, pôsobiť na tomto území. Len ja by som sa spýtala komisie, čo to znamená, aký je tento, nazvime ho, diferencovaný prístup v prípade týchto štyroch krajín, pokiaľ ide o trvanie pobytu. A ešte raz ďakujem komisii za spoluprácu, rovnako ako všetkým kolegom, ktorí budú prispievať e, k vylepšeniu e, textu, aby sme teda prispeli tiež našim dielom k e, zlepšeniu situácie občanov týchto krajín. Ďakujem pekne, pani Gabriel. Pani Gajego Castilda, chcete niečo k tomu dodať? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj spravodajkyni. Toto je a, posledná skupina toho združenia vízovej povinnosti. A, v roku 2014 9 krajín zo zoznamu dostali na zoznam ktorých národní príval štátni príslušníci majú výnimku z vízovej povinnosti pre každú z týchto krajín, aby vízové, zrušenie vízovej povinnosti bolo efektívne, bolo treba uzavrieť bilaterálne zmluvy. V oktobri 2014 rada kovala smernice s komisiou, aby vstúpila smernice, aby sa rokovalo s týmito krajinami. No a koncom roku 2014 boli otvorené rokovania so štyrmi krajinami, o ktorých sa dnes hovorí. V prípade Šalomunových e, ostrovov a Tuvalu e, rokovanie sa uskutočnilo so zástupcami Eh, príslušných eh, veľvyslanectiev v prípade maršálových eh, ostrovov a Mikronézie, ktoré nemajú diplomatické misie, tak rokovania sa uskutočnili cez kontakty za delegáciami a misiami na iných miestach. Rokovania boli uzavreté a na koncu roku 2015 a začiatkom tohto roka sa hovoril, no a čo sa týka obsahu dohôd, sú to štandardné, štandardné texty, ako predchádzajúce, ktoré už boli uh, predložené. A navrhujú uh, bezvizový styk na krátkodobé popyty maximálne 90 dní, uh, keď sa cestuje za účelom, teda okrem účelu platených aktivít, takže títo nedostanú, nemajú bezvízový styk a rovnako obsahujú štandardné znenie z medzinárodných dohôd o, o dôvodoch pre zrušenie alebo prerušenie pre obe strany, a napríklad verejná politika, ochrana verejnej bezpečnosti, verejné zdravie, neregulárna imigrácia a potom zavedenie vízovej povinnosti ktoroukoľvek stranou. Dohody sú recipročné a aplikujú sa na občanov EÚ, keď sa do týchto krajín a štyri krajiny, tak ako povedala správne pani spravodajkňa, sú súčasťou partnerstva s krajinami AKT, kde Európska únia veľmi úzkú spoluprácu, takže vzájomný bezvizový styk doplní vzťahy medzi EU a týmito krajinami. My sme mm, nezistili migračné rizika, nemáme čísla, ale nemáme, nedostali sme e, zatiaľ žiadne obavy od členských krajín alebo agentúr za ostatných e, pár roky neboli tam žiadosti o azyl alebo zamietnuté žiadosti e, z krajín takýchto osôb. že dohoda hovorí o uplatňovaní po podpísaní týchto dohôd ale len dodatočná informácia, čo sa týka Nauru. To bolo tiež súčasť navrhovaného zoznamu. To je jediná krajina za úpravy 2014, ktorá neprejavila záujem o rokovaní o dohode o zrušení vízovej povinnosti, aj keď sme ich viackrát oslovili, takže až doteraz sa, sa v tomto nedosiahol žiadny pokrok. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by niekto niečo k tomu ešte dodať? Pani Kienge, nech sa páči, máte slovo. Grazie. Ďakujem. Chcela som poďakovať kolegyni Gabriel za jej prácu prospech týchto krajín. My vieme veľmi dobre, aké je dôležité mať mm, spoluprácu bez byrokratických ťažkostí, ktorá umožní cestovať ľuďom aj v rámci dohôd Kotonu s krajinami AKT, s ktorými dosť intenzívne spolupracujeme. Takže ja si myslím, že špecifická pozornosť a treba venovať, aby sme umožnili takúto výmenu aj aby sme mohli vyhodnotiť našu prácu v budúcnosti po období po kotonu a aj vízová otázka, teda dúfam, že bude podporená. Ďakujem veľmi pekne, pani Kienge. A keďže už nie sú žiadne ďalšie pripomienky, prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu a to sú zmluvy na poskytovanie digitálneho obsahu. Autorkou stanoviska je pani Lauristín. Je to legislatívny návrh komisie o zmluvách na poskytovanie digitálneho obsahu. A ako som vám povedal, tak eh, spravodajkyňou pre stanovisko LIBE je pani Lauristín. Bohužiaľ, ona tu nie je, pokiaľ ma oči neklamú. No a možno počkáme 10 minút a potom budeme pokračovať. Stretnúť s pani Lauristinou a ďalšími tieňovými spravodajcami. Takže 10 minút prestávka. Dámy a páni, budeme pokračovať. Pani Lauristin už konečne došla, takže môžeme pokračovať v bode číslo 12 dnešného programu a to je legislatívny návrh komisie týkajúci sa zmluv pre dodávateľa digitálneho obsahu, ako som už bol povedal, spravodajca za Libe je pani Lauristin a teraz dostane hneď aj slovo na to, aby mohla predniesť úvodné slovo a potom budeme pokračovať štandardným postupom. Takže pani Lauristin, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia dodala, predložila na zváženie projekt smernice týkajúce sa digitálneho, digitálnych e, zmluv o digitálnom obsahu. To je veľmi komplikovaný a nový dokument, ktorý reguluje nadmernú spotrebu zo strany spotrebiteľov a je to súčasť digitálneho balíčka. Pistorské výbory sú dva, IMKO a Juri. A náš výbor navrhuje takisto predložiť stanovisko, berúť do úvahy, že všetky problémy, ktoré súvisia so spotrebou, využívaním digitálneho obsahu, prístup k digitálnemu obsahu, že to všetko vlastne už v samotnej podstate je prepojené s podstatou ochrany údajov. A Mali sme už teda prvé neformálne rozhovory týkajúce sa tejto problematiky. Včera sme mali okrúhly stôl spravodajcov z troch výborov a počuli sme o návrhu harmonogramu a dva gestorské výbory nemali spoločné spoločný kompromis a pretože vlastne sa líšili, pokiaľ išlo o tempo práce a bolo úplne jasné, že na to, aby je tu jedna smernica o digitálnom obsahu, A paralelne tu je ešte ďalšia smernica o hmatateľných službách tohto digitálneho trhu. Ale keď sa pozrieme napríklad na smartfóny, tak nie je celkom jasné, že ktorá správa pokrie telefóny. Či to je digitálny obsah, alebo či to je hmatateľný nástroj a či ten obsah digitálny patrí k tomuto taktiež. A vzhľadom na toto je to aj úplne jasné, že ten časový harmonogram by mohol byť stanovený vtedy, keď tu bude tá dohoda ohľadne toho, že aký bude vlastne, ako bude vlastne vyzerať tento návrh. Ale predsa len sú tu otázky, ktoré vlastne tu máme, pokiaľ ide o túto smernicu, sú pre nás veľmi dôležité, pretože vlastne od samého začiatku uh, the, the market uh, uh, and uh, how we can uh, receive, how we can uh, buy uh, digital content Otázka, ako môžeme kupovať digitálny obsah, to sa rieši tak, že to prináša určité otázky. Nemôžete kúpiť digitálny obsah peniazmi, tým, že zaplatíte tú cenu peniazmi, ale tým, že dáte k dispozícii osobné údaje. To je vlastne forma platby. Viete si predstaviť, že z nášho výboru to prináša veľmi komplikované otázky ohľadne prístupu k úsobným údajom a že to máme teraz vnímať ako ekvivalent peňazí, čo to vlastne má znamenať v rámci ochrany súkromia a tak ďalej a tak ďalej. A potom sú tu ešte takisto aj otázky, ktoré sa týkajú problému digitálnych tovarov, digitálneho obsahu. Nie je to niečo, čo sa vlastne spotrebuje a potom už to nie je, ale tým, že to spotrebuje, sa vlastne vytvárajú nové údaje, nové informácie a v článkoch o ukončení tam sú ustanovenia, že s tým ukončením zmluvy vlastne spotrebiteľ môže stiahnuť alebo odstrániť celkový obsah, ale bude to obsahovať vlastne aj údaje, ktoré budú vyprodukované v rámci tohto procesu. A medzi tým spotrebiteľ využíva tento obsah, tak provider vlastne bude mať prístup k spotrebiteľským údajom, cookies a podobne. Takže je tu viacero otázok a bohužiaľ v rámci tých vysvetľujúcich poznámok, pokiaľ ide tento projekt, tak je tu odvolávka iba na starý projekt a nie na tento celý nový projekt ohľadne údajov. Takže podľa môjho názoru musíme veľmi vážne pracovať na tom, aby sme urobili všetko preto, aby táto smernica a tá správa, ktorá sa takto vyprodukuje, brali do úvahy plnú mieru nového balíčka ochrany údajov. Sú tu dôležité ustanovenia tohto nariadenia a vlastne to začne definíciami a tak ďalej a tak ďalej takže mám pocit, že naše stanovisko zohrá dôležitú úlohu, pokiaľ ide o poskytnutie skutočných pravidiel, ktoré vlastne všetci na tomto digitálnom trhu budú využívať. A z toho dôvodu navrhujem, aby sme spolu s našimi teňovými spravodajcami sa pozreli na navrhovaný text a aby sme vybrali z toho tie citlivé témy, aby sme začali hneď pracovať, aby sme boli pripravení, keď prídu gestorské výbory a vlastne dostanú sa k tým svojim produktom, ale to už bude trochu neskoro. Takže navrhujem, aby sme začali hneď budúci týždeň, na to, aby sme budúci týždeň mali prvé zasadnutie teňových spravodajcov a hovorili o obsahu nášho stanoviska, a potom budeme postupovať ďalej tak, že navrhneme návrh správy do 6. júna, navrhujem teda ja, a potom môžeme pokračovať s tieňovými spravodajcami, so všetkými vami, na to, aby sme mali pozmeňujúce návrhy, ktoré sa budú realizovať v rámci júna, aby sme mali určité prvé verzie k dispozícii. A potom vlastne to hlasovanie vo výbore LIBE by sa nemala udiať neskôr než koncom septembra, pretože vlastne náš výsledok pôjde do ďalšieho výboru, aby to nemohli spracovať. Žiadam teda všetky skupiny, aby boli pripravené na túto diskusiu, spravodajcov, žiadam o dobrú spoluprácu a som si istá, že sme schopní prijať e, také rozhodnutia, aby sme boli pridanou hodnotou aj v mene nášho výboru, aby sa to zobralo do úvahy. Ďakujem pekne. Pani Lauristín, teraz zostanú slovo tieňový spravodajca. Spravodajcovia, pán Bony za EPP, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem povedať, že je potešením spolupracovať s Máriom, spolu s Máriou a spolupracovať s ňou, pretože vlastne chceme pripraviť dobré stanovisko. Začíname prácu na tejto zložke a vidím tu zo pár otázok, ktoré si vyžadujú riešenie, predovšetkým záber tejto smernice a obsah toho digitálneho obsahu. A keď hovoríme vlastne o digitálnom obsahu, ako povedala aj Mária, sú tu viaceré problémy, ktoré vlastne súvisia s digitálnym obsahom a hmatateľnými zariadeniami. Z pohľadu Líbe najdôležitejšia časť je prirodzene prepojenie na problematiku ochrany údajov a prepojenie tohto návrhu na ich všeobecné úpravy ohľadne ochrany údajov. Je absolútne jasné, že musíme urobiť všetko preto, aby text smernice nebol nekonzistentný alebo v protichode s GDPR. Takže vlastne niektoré veci sú už vyriešené v rámci GDPR. A ďalšia otázka je, že kde vlastne sa bude platiť formou údajov za výmenu tovaru. To je vlastne speňažnenie údajov a musíme byť obozretní a na druhej strane musíme urobiť všetko preto, aby sme nezavalili situáciu príliš veľkým množstvom predpisov. Môžeme oddeliť údaje, ktoré poskytuje spotrebiteľ od tých, ktoré musia byť dané k dispozícii na to, aby sa vôbec takáto zmluva realizovala, alebo aby sa zabezpečilo fungovanie takéto služby, aby to obsahovalo a dodávku takéhoto obsahu. Musíme robiť všetko preto, aby spotrebiteľ a aj jeho údaje boli v plnej miere ochránené. Ďalšia vec, to je článok 13 a 16, pokiaľ ide o ukončenie zmluvy. Jedna vec sa týka odstránenia údajov a takisto aj ďalších údajov, ktoré vlastne takýmto spôsobom vzniknú sekundárne, ako ďaleko môžeme zájsť. Nesmieme zabúdať na to, že niektoré z týchto údajov sa týkajú napríklad štatistiky ohľadne takéhoto výrobku alebo služby, to znamená, koľko ľudí navštívilo takúto stránku. Ak spotrebiteľ by mal dostať takéto údaje, tak koľkokrát, ohľadne toho koľkokrát a koľky navštívili danú stránku, ja mám určité pochybnosti napríklad pokiaľ ide o herné prostredie. Môže sa spotrebiteľ stať aktérom takejto hry napríklad v prípade avataru. Nedošlo by tu jednoducho k vyjaveniu podnikateľských tajomstiev. Na druhej strane ide o vytváranie aj zo strany spotrebiteľa, je to rozšírenie jeho osobnosti a preto by sme to mali zobrať do úvahy, že sú tu viaceré takéto druhy problémov a je dosť ťažké to vyriešiť ale musíme na to pamätať. Som si istý, že budeme spolupracovať v úzkej forme s Mariou a ďalšími deňovými spravodajcami a vyriešime tieto problematické otázky aj ďalšie. Myslím, že to musí byť inovatívne, pretože táto oblasť je inovatívna. Ďakujeme pekne, pán Bony. Skutočne som pochopil, že vy hovoríte za Alde. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne v mene nášho tieňového spravodajcu pána Petersona. By som chcela povedať pár pripomenú v tom duchu. Hovorí pani Mlinárová. Napriek rastu elektronického obchodu ešte stále je tu veľký potenciál, pokiaľ ide cezhraničný onlineový obchod. Jeden z dôvodov, prečo sa nerealizujú cezhraničným spôsobom obchodov, obchody, tak to sú vlastne fragmentované pravidla. My chceme harmonizovať uh, zmluvné právo. Toto vytvorí dobré prostredie a aj záruky pre spotrebiteľov, aby sa jasne vedelo, že odkiaľ sa takéto produkty kupujú a akým spôsobom je zabezpečená právna záruka. Treba urobiť všetko preto, aby, bolo, aby tieto postupy boli v súlade s predpismi o ochrane údajov, a v tomto kontexte by bolo dobrým nápadom, aby sme naďalej hovorili o pravidlách, pokiaľ ide ukončenie kontraktov, a takisto je o, o aspekte odstránenia údajov spotrebiteľov a mali by sme rozlišovať medzi osobnými údajmi, údajmi a anonymnými údajmi. Keď takýto spotrebiteľ zaplatí za obsah peniazmi, alebo ako to bolo naznačené zo strany spravodajkyne aj s takýmito osobnými údajmi, tak vlastne smernica sa bude týkať všetkých častí kontraktu, či sa poskytnú peniaze alebo iné druhy e, údajov. Je teda možné definovať bližšie, čo sa vlastne predstavuje pod tými inými možnými formami. A pán Peterson by chcel zdôrazniť, že sa teší na spoluprácu s vami. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Mlinárová. A teraz dám slovo ďalším, ak sa niekto hlási, niekto sa už nehlási. Takže teraz dostanú slovo predstaviteľa Európskej komisie, pán Staudenmayer, ktorý sa chopí slova, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za udelenie slova. Ako spravodajkyňa správne povedala, tento návrh je súčasťou jednotného digitálneho trhu. Je to stratégia, ktorá má komplexný prístup a snažíme sa tu zadefinovať všetky veľké prekážky, pre podniky a konzumentov, aby sa e, mohli plne zúčastňovať a aby e, zbierali plody e, digitálneho trhu. Zistíme, že prekážkou sú rôzne pravidlá pre online predaj tovaru a tiež pre online dodávky obsahu. A je veľa členských štátov, ktoré začali príjmať špecifické zákony, podnikateľské organizácie nás oslovujú a hovoria, že sa vyhnú, chcú vyhnúť situáciu, keď budú mať povinné národné predpisy a nebudú schopní distribuovať svoje produkty cez EÚ alebo v celom EÚ. Chceli sme teda vytvoriť podnikateľsky priaznivé prostredia, kde sa na základe jedného súboru pravidel bude predávať digitálny obsah na celom území a aby sme tak boli konkurencie schopní nielen v Európe, ale aj v tretich krajinách a spotrebitelia budú mať väčšiu dôveru, pretože budú vedieť, že nakupujú na základe rovnakých pravidiel a s vysokou ochranou osobných údajov k niekoľkým bodom, ktoré tu e, zazneli od poslancov hlavne z hľadiska Libe, ale aj všeobecne poprvé. Mnohí z vás ste spomenuli široký rozsah, áno. Sú tu dve zvláštnosti a to je aj súčasť budúceho návrhu. technologicky neutrálnych systémov Definícii digitálneho, definícia digitálneho obsahu je veľmi široká, pokrývame všetky typy digitálneho obsahu, nezávisle od kanálu, ktorým sú postupované, takže je potrebné mať jedinú sadu pravidiel a neumožňovať cez dizajn produktu alebo cez výber marketingového alebo distribučného kanálu sa vyhybať určitým štandardom a vytvárať konkurenčné výhody alebo nevýhody v závislosti od toho, kde na trhu ste. Takže pokrývame všetky druhy digitálneho obsahu. Druhý dôvod, prečo to robíme, sú alebo je technologický vývoj, ktorý je taký rýchly, ako dobre viete, že Chceli by ste vytvoriť niečo, čo obstojí v skúške času. Preto sme sa rozhodli pre pomerne širokú definíciu digitálnych obsahov, ktorá pokrie aj budúce produkty. Ďalšia záležitosť, ktorú spomenula pani Lauristi a ďalší, Dodávka digitálneho obsahu a osobné údaje to je narastajúca časť trhu. V dopadovom hodnotení nájdete potrebné údaje. Ja ponúknem aj iné príklady. Je to veľká časť trhu a spotrebitelia tiež čelia určitým problémom. Napríklad eh, chybné produkty a potom nie sú schopní sa dovolať nápravy. Preto sme zaradili poskytovanie digitálneho obsahu proti údajom. A druhý dôvod, prečo máte menej práv, keď nakupujete napríklad v úvodzovkách produkt zadarmo, ale musíte sa zaregistrovať, musíte tam nechať svoju e-mailovú adresu, pohlavie, poštovú adresu a tak ďalej akékoľvek údaje, ktoré ste ochotné poskytnúť. A zo štúdie OECD z roku 2015 vieme, že už len e-mailová adresa stojí 2 americké doláry, dolare. Keď si stiahujete nejakú pesničku, tak to stojí 0,99 dolára. a preto do toho e, zaraďujeme aj také údaje ako plnenie za digitálny obsah. E, v návrhu sme ešte nehovorili o GDPR, pretože ešte to nebolo súčasťou v tom čase, ale je veľmi pravdepodobné, že tento návrh sa ešte upraví a doplní a aká je zatiaľ logika. Vidíme rovnaký problém, ale z dvoch uhlov. Je tu problém GDPR, ktorý pod, pozera na pro, problém z ohľady, e, zo strany ochrany osobných údajov, ale tiež eh, na druhej strane, keď sa pozrieme na rovnaký problém, vy niečo dáte a výmenou za to niečo obdržíte. Tak to je napríklad povaha kontraktum. Preto je dôležité, aby plnenie aj protiplnenie bolo na rovnakej úrovni. Ak je jedna strana chybná, ak zaplatíte viacej, než dostanete, musíte mať zabezpečené práva. Pozeráme sa na to z dvoch uhlov, z hľadiska súkromia aj z hľadiska zmluvného práva snažíme sa zabezpečiť, že nie len taký subjekt, ktorý má určité práva, ale aj spotrebiteľ. To je ten istý subjekt. A ten má rovnaké práva, alebo možno sa ich dovolať v prípade, že zakúpil chybný produkt. Ale musíme si uvedomiť, že chceme zabezpečiť, aby GDPR plne platilo a teda je absolútne nevyhnutné, zabezpečiť, že všetky práva e, v súvislosti s údajmi sú plne chránené. To sme už vysvetlili na viacerých miestach v smernici. Zároveň chceme mať istotu, však poskytovateľ alebo spracovávateľ údajov si splňa svoje povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, tak si ich plní aj v oblasti zmluvného práva. Ak som vypovedal zmluvu preto, že výrobok, ktorý som dostal, bol chybný, tak mám právo v návrhu smernice, aby dodávateľ nepoužíval moje osobné údaje, ktorými som zaplatil, ale v smernici hovoríme, že ak poskytovateľ alebo dodávateľ urobil to, čo má urobiť podľa GDPR, ak tie údaje anonymizovala tak ďalej, tak splňa požiadavky smernice. Nechceme vytvárať ďalšie bremeno pre poskytovateľov či dodávateľov, ale chceme zabezpečiť e, e, maximálnu ochranu osobných údajov a tiež to tu padlo mm, návrat údajov po ukončení zmluvy. Eh, určite sa dostaneme k podrobnostiam neskôr, ale hovoríme a uplatňujeme judikatúru Európskeho súdneho dvora a tam sa hovorí v rámci spotrebiteľského práva, ak teda zmluva dáva spotrebiteľom určité práva, tak potom v kontraktoch sú zabudované určité prekážky ktoré bránia poskytovateľovi realizovať svoje práva. Napríklad, ak niekde na internete sú uverejnené moje fotky z dovolenky, tak žiadam o ich navrátenie a ak sa tak nestane, tak to znamená, že mi niekto bráni v plnení mojich osobných práv. To je veľmi dôležité. Ešte by som rád zdôraznil jednu vec, že Chceme mať istotu, že práva ochrany osobných údajov plne platia a zároveň nevzniká ďalšia záťaž pre dodávateľov či poskytovateľov, teda dodržiavanie nariadenia o ochrane osobných údajov je v 100% miere pre nás veľmi dôležitou súčasťou. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, pani Lauristi, nech sa páči. Ďakujem. Len som chcela poďakovať komisii za ochotu spolupracovať a predpokladám, že v určitých bodoch komisiu asi prekvapíme. Z oboch strán a síce že tiež nechceme vytvárať dodatočné prekážky, ale aj z druhej strany, že napríklad pre nás osobné údaje nie sú komoditou či tovarom základné práva v tomto zmysle sa nemôžu podrobovať komercializácii. Takže tu chceme nastaviť jasné limity, ale som si istá, že v rámci dialogu a spolupráce tieto problémy vyriešime. Našou prvou úlohou bude prejsť dôkladne celým textom tohto návrhu smernice a vytipovať všetky chulostivé body. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte nejaké otázky, pripomienky, poznámky? Tak môžeme ísť na finálny, posledný bod programu a to je stanovenie dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka. Spravodajkyňa je pani eh, Keller. V nadväznosti na dohodu EU-Turecko komisia 21. marca 2016 predložila návrh úpravy nariadenia Rady z roku 2015 1601 o relokácii utečencov z Talianska a Grécka. Pozmeňovací návrh sa týka 54 tisícov miest, ktoré by sa mali dať k dispozícii pre znovu usídlenie utečencov z Talianska a Grécka na, na základe pomeru 1 k 1. Pani Keller predloží dnes svoj návrh správy. Rád by som tiež upozorniť na možnosť zmeny právneho základu, ale najprv dávam slovo komisii, aby nám stručne tento návrh predstavila a potom udelím slovo pani Keller. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za to, že sme dostali príležitosť predstaviť návrh na úvod, eh, krátku kontextu. Ako viete, v septembri po obrovskom o prílive migrantov do Európskej únie sme poprvýkrát uplatnili, uplatnili článok 78.3 zmluvy a uplatnili sme dočasné prechodné opatrenia v prospech Talianska a Grécka. Chceme sa zmeniť toto, tieto závery a týka sa to 120 tisícov ľudí, ktorí musia byť realokovaní. No, Záverenia, záver rady hovorí 15 600 z Talianska, 50 400 z Grécka a potom tu je ďalších 54 tisíce, o ktorých sa rozhodne neskôr. V septembri komisia e, má predložiť návrh. Ak tento návrh nebude e, predložený v prospech iného štátu, tak tých 54 tisíce e, ďalších bude alokovaných Taliansku a Grécku. Ako viete, situácia je stále kritická v priebehu roku 2016, hlavne začiatkom roka 2000-3000 ľudí prichádzalo každodenne do Grécka No a v tomto kontexte hlavy štátov a vládce rozdiel, rozhodli prijať ďalšie dodatočné a, opatrenia a stanovili a, princípy a zásady a, a dohody s Tureckom, s existujúcimi, s existujúcimi záväzkami. No a požiadali komisiu o možné kroky o využitie existujúcich záväzkov, ktoré by umožnili takúto dohodu Takže to je základný kontext. No a komisia, alebo my navrhujeme snažiť sa využiť 54 tisíc sú, ktoré ešte sú k dispozícii, neboli alokovaní a toto by sa dalo využiť v kontexte dohody EU-Turecko, ale aj na tento rámec, pretože myslíme, že tým, že umožníme ľuďom vstup do EÚ bezpečnou cestou, tak bránime alebo bojujeme proti neregulárnym vstupom, bojujeme proti kríze, po, po, po, pomáhame krajinám, ktoré sú najviac postihnuté, a Gréckom a Grécko-Terensku. No a z tohto dôvodu sme rozhodli, že uvoľníme, aby tých 54 tisíc ľudí mohlo využitý jednoduchým zápočtovým pravidlom no a členské štáty majú flexibilitu e, dodržať Eh, povinnosti vyplývajúce záver, záver, záverov rady tým, že eh, pustia na svoje územie ako Sirčana, ktorý je na území Turecka, ale nie len eh, presídlenie, pretože my máme širší rozsah, ktorý je v dohode jednak jednej a ten rozsah bol širší, pretože pre nás je dôležité uvoľniť napätie v Grécku a Taliansku a chceme umožniť jednoducho viacero legálnych ciest príchodu do Európskej únie. No a diskusný dokument UNHCR v kontexte konferencie hľadania právnych ciest pre sírskych eh, členov. A toto nie je len resettlement, ale všetky legálne systémy readmisie, ktoré existujú pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a z tohto dôvodu sa nehovorí len o presídlení, ale sú tam ďalšie široké aspekty legálnej misie Nuša. No e, mohli sme pozmeniť rozhodnutie rady opred, pretože ako vidíte v prvej správe o realokácii a presídlovaní sme už uviedli niektoré elementy, ktoré nefungovali veľmi správne, ale keďže viete, že závery rady majú konkrétny e, priebeh, tak sme rozhodli, že toto je konkrétny pozmeňujúci návrh, ktorý mal poskytnúť flexibilitu členským štátom, aby eh, splnili svoje záväzky pre tých 54 tisíc. Nechceli sme meniť pravidlá eh, v priebehu implementácie. Chceli sme len vytvoriť možnosť plniť tých 54 tisíc, ktoré zatiaľ neboli alokované. Takže keď komisia v budúcnosti predloží návrh o tých 54 tisícoch, eh, tak odpočítame ľudí, ktorí boli realokovaní na území iných členských štátov inými systémami. z tohto dôvodu bolo veľmi dôležité eh, zaradiť tam aj povinnosť eh, pre členské štáty eh, podávať správy, tak aby sme vedeli vysledovať počet ľudí, ktorí boli legálne presídlení na území nejakého štátu, legálnymi systémami, môže to byť nejaké sponzorstvo, presídlenie v rámci systému 1 k 1 a tak ďalej. Takže toto je kontext a preto je to veľmi špecifický návrh s konkrétnym cieľom špecifickým právnym základom. To je to veľmi krátky návrh, takže nemôžem už tomu nič dodať. Rada zodpoviem skôr na všetky vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo teraz dostane pani Keller, aby predstavila návrh svojej správy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za prezentáciu. Vy ste hovorili o kontexte a myslím, tieňoví spravodajcovia tu poznajú, o čom to je, takže môžeme, nemusíme hovoriť o celej dohode s Tureckom, ale je tu viacero problémov, ktoré sú spojené s návrhom komisie. Poprvé, je tu otázka, že my sme len konzultovaní ako parlament a to v pôvodnom návrhu o relokácii povedali, že robíme výnimku, prižmúrime oči tentokrát, ak na budúce. To bude opäť spolu rozhodovanie. A teraz sa tretí krát fungujeme na báze konzultácie. Pre nás je to veľký problém a preto chcem navrhnúť zmenu právneho základy tak, aby to bolo spolu rozhodovanie. Bola by som rada, keby ste to prijali. Ale to je technická procedurálna stránka. Ďalej je tu problém s koncepciou samotnou pretože komisia mení pravidla hry. Pôvodne sa hovorilo, že relokácia je z Talianska a Grécka. Keď teraz sa dáme tie miesta predpokladali pre Maďarsko a dáme to teraz sa Taliansku a Grécku, tak už to nie sú miesta na relokáciu. Stále ľudí prichádza do Talianska a Grécka, no, Grécka ale menej, to sa môže zmeniť, aj tí ľudia, ktorí prišli pro, po podpísaní alebo oznámení dohody s Tureckom, aj tých ľudí treba relokovať a ďalej a, a ste vlna príchodov do Talianska, takže nedá sa povedať, že problém je vyriešený. Poďme sa pozrieť na iné miesta. A, relokáciu z Talianska a Grécka musíme zaistiť tak, aby sme zaistili mechanizmus solidarity pre tie štáty, ktoré sú pred, pod najväčším tlakom a ktoré potrebujú solidaritu Európskej únie. No a ďalej meníme úplne povahu systému relokácie pre samotných utečencov. My by sme započítavali akékoľvek povolenie do vstupu do EÚ ako miesto relokačné. A to by znamenalo zjednotenie rodín, čo je povinnosť pre členské štáty. Patrili by sem pracovné víza, to sú veci, ktoré nie sú eh, presídlenie, ako to poznáme. A ešte ďalej by to bolo 18 tisíc miest z rozhodnutia o presídlení. To rozhodnutie malo byť nejaké celosvetové, ale 22 tisíce pre zraniteľné skupiny. Bez ohľadu na... Teraz sa to obmedzuje len na Turecko, len na Sýrčanov. Ostatné skupiny sú z toho vylúčené. Takže nemyslím, že toto je nejaké dobré riešenie jednak jednej, ten systém, ten spôsobuje veľké pochybnosti minimálne v našej skupiny, skupine. Toto istne nemyslel parlamenta legálnymi cestami. To máme v našom holistickom prístupe, ktorý sme nedávno prijali. Takže, som to povedal stručne, ja práve navrhujem, o čom už sa hovorí na dvoch zasadnutia tieňových spravodajcov, ktoré sa uskutočnili na jednej strane chceme zmeniť právny základ, ďalej, to nechceme povedať, že lokácia je, sa má využívať pre Taliansko a Grécko, tak ako sa povedalo. Presídlenie to je niečo iné. A legálne cesty sú veľmi dôležité. A parlament to zdôraznil vo svojej správe a teraz si pripomína opätovne to tejto správe niečo iné ale keďže, keď už hovoríme o zmene lokácie, tak sme navrhujeme tiež iné zmeny, ktoré by mohli zlepšiť túto vec. Tu otázka, že Afgánci sú teraz najväčšou skupinou, ktorá je vylúčená z relokácie, aj keď sú jednou z najväčších skupín, ktorá prichádza do Grécka, tam veľa sírčanov, Iračanov a Afgáncov. A sú tesne pod hranicou 70%, tak tam nie sú zaradení, takže no, diskutovali sme o tomto a dúfam, že sa nám podarilo nájsť východisko a dúfam, že to bude pre väčšinu akceptovateľné. A rovnako správe hovoríme o tom, že členské štáty musia zrýchliť eh, svoje opatrenia, relokácia musí prebiehať oveľa rýchlejšie. A hovoríme, že keď členský štát nezareaguje na požiadavku eh, Talianska alebo Grécka, tak eh, táto žiadosť sa považuje za schválenú. Chcem, aby to fungovalo, rýchlejšie fungovalo. Myslím, že toto je podstata. Hovorili sme o všetkých otázkach tiež s tieňovými spravodajcami, ktorým by som chcela poďakovať za ich spoluprácu a dúfam, že v budúcnosti budeme spolupracovať tak, aby sme presadili túto správu, ale je dôležité, aby parlament vyslal jasný signál tak komisii, ako aj členským štátom. Povedali, že chceme, aby systém rozdeľovania fungoval, ale nechceme, aby ja sme to naše miesto pre všetky ostatné veci, ktoré musíme urobiť, alebo ktoré, o ktorých rozhodnú členské štáty, dohoda s Tureckom, to len tlačové vyhlásenie, tak ako nám povedal právny servis parlamentu, takže prečo na základe tlačového vyhlásenia ničíme uh, mechanizmus prerozdeľovania, dáme to do niečo iného, čo je niečo úplne iné a tiež otázne. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, Ska. A teraz eh, môžeme otvoriť diskusiu, slovo dostanú tieňoví spravodajcovia. A na začiatok zástupca EPP, We are just waiting for the end of the negotiations. Uh, is she there? Is, no, there is no, okay, just I understood after uh, given time. No dobre, uh, už som to pochopil, takže slovo dostane pán Kirkosa, uh, tieňový spravodajca za skupinu socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. Budem pokračovať po grécky, takže nasaďte si slúchadla, prosím. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať spravodajkyni za návrh správy aj za vynikajúcu spoluprácu za, na tých dvoch pracovných stretnutiach s ostatnými tieňovými dve témy zmena právneho základnú článok 112, 113. 112 čiarka 3 sme vybrali, pretože existujú predbežné opatrenia v prospech krajín, ktoré sú vystavné, vystavené masívnemu um, migračnému tlaku v informáciách, ktoré máme k dohode o s Tureckom. Tam sa nám povedalo, že tento právny základ je dobrý, takže nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa menil právny základ a aby sme sa dopracovali k oneskoreniam. Ak spravodajca chce rozšíriť právny základ o Afgáncov, správne nás to zaujíma, pretože je veľa ľudí, veľa Afgáncov, ktorí sú v Grécku a ktorých sa to týka. Sú tu určité stropy, ale možno by sme mali stanoviť výnimky. Spravodajci si myslí, že 104 e, tých miest by bolo treba uchovať a 18 pre reinštaláciu je Súhlasíme, už je problém presadzovať dohodu, ktorá bola podpísaná, pretože presídlenie sa robí dosť zmetočne medzi tými dvomi mechanizmami, takže by bolo dobre e, rozlíšiť medzi presídlením a reinštaláciou a relokalizáciou. Potom pozmeňovací návrh predlúžime aj v tejto zmene a pokiaľ ide e, o ďalšie pozmeňováky by sme požiadali komisiu informáciu, či spájanie rodiny sa rešpektuje a či tie dva týždne, ktoré pani Keller navrhuje, či tento termín je realistický, aby sa istý členský štát vyjadril k presídleniu. A ďakujem za spoluprácu a budeme radi v nej E, panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy, e, o ile w... Dami a pani. w przedchodzącym rozhodnutí, gdzie išlo o žiadosť Švédska a predchádzajúcu správu pani Kellerovej, vtedy tá situácia bola úplne jasná. Boli sme za to, že bolo treba byť v ústretí žiadosti komisie, ale teraz je tá záležitosť oveľa komplikovanejšia. A najprv potrebujeme principiálnu diskusiu ohľadne témy utečeneckej politiky a migračnej politiky. Naša politická skupina EKR je skepticky naladená, pokiaľ ide o ten mechanizmus relokalizácie, tento mechanizmus je príliš arbitrárny a zohľadňuje, nezohľadňuje sociál, sociálne pozadie. Žiadosti Grécka, o čom vlastne hovoríme aj dnes, a taká aj Talianska tiež, sú vlastne iba výsledkom predchádzajúcich chýb, ktoré sa urobili. To znamená, tieto návrhy nemôžeme podporiť a navrhujeme, aby sa najprv urobila základná diskusia ohľadne migračnej politiky v horizonte niektorých rokov, pretože ide o rozhodnutia, ktoré sa týkajú rokov 17 až 18. Takže to je toľko, čo môžem teraz k tomuto povedať sú tu základné obmedzenia, pokiaľ ide o mechanizmus relokalizácie a my tento návrh nemôžeme podporiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Vezdovský, pani Mlinárova za ALDE. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajkyni za jej prístup, ktorý bol inkluzívny, kooperatívny a máme pracovnú skúsenosť, že Teraz vlastne tu máme nové návrhy, ktoré vyšli takýmto spôsobom v ústredy. Zdôrazním tri body, ktoré vlastne boli z časti naznačené zo strany mojich kolegov. Súhlasím s prístupom spravodajkyne, že sa zdôrazňuje opätovne to, že ten právny základ nie je správny. Minulý september sme prijali potrebu prijať rozhodnutia, ktoré boli v súlade s článkom 7.8.3, ale bohužiaľ sme v začarovanom kruhu a všetky ďalšie opatrenia boli prijaté v tomto istom duchu. Skupina ALDE si myslí, že to zachádza príliš ďaleko a Európsky parlament si zaslúži úlohu legislátora, tak ako to je ukotvené v zmluvách, pokiaľ ide oblasť Eh, azylu a ochrany. A treba takisto povedať veľmi jasne, tak ako na to poukázal aj predchádzajúci rečník, relokácia nie je presídlovaním. Ja by som bola očakávala, aby členské štáty sa venovali presídľovaniu, pokiaľ ide o extra kvóty a nie kvóty, ktoré sa týkajú premiestňovania, pretože my všetci veľmi dobre vieme, že počet pre Miestnených ľudí je taký malý, že vlastne nemôžeme hovoriť ani o nejakom úspechu. A v neposlednom rade nemôžeme iba povedať, že relokácia nefunguje, takže ju transformuje na niečo iné. Musíme povedať jasne, že členské štáty neplnia svoju úlohu. Musíme sa zamyslieť nad tým, prečo to nefungovalo, pretože toto bude vlastne veľmi na prospech veci v kontexte revízie Dublinského nariadenia, ktoré sa pripravuje. Ďakujem pekne. Ešte pani Spinelli za GUE dostane slovo. Ďakujem. Ďakujem predovšetkým spravodajkyni Niska Keller za vynikajúcu prácu na tomto návrhu stanoviska a rovnako ďakujem za spoluprácu Oceňujem predovšetkým odseky v procedurálnych zárukách, široký priestor, ktorý sa venuje základným právam a zárukám a to, že otázka um, relokácie, kde by boli presné a povinné termíny uh, z časového hľadiska a aby sa tento uh, uh, proces robil nezávisle od uh, presídlovania. Potom sú tam veľmi dôležité body, ten výber článku 78 odsek 2 plné e, rozhodovacie e, použitie alebo zastúpenie Európskeho parlamentu a využitie viacej tohto článku než článku 3. Za posledné mesiace Európsky parlament bol úplne vylúčený z aktov a z e, dohod s tretimi krajinami, ktoré podpísala EÚ. Pritom e, mnohé krajiny museli čeliť obrovským a nepredvídaným e, tokom utečencov a museli potom prichádzať s naliehavými vládnymi riešeniami. Začiaľ vieme, ale vieme, že tieto toky nie sú ani improvizované, ani nepredvídateľné, ani neočakávateľné. Takže musíme sa dostať z tej logiky e, naliehavej situácie a potrebujeme komplexnejšie riešenie. A preto je potrebné, aby aj parlament mal možnosť sa plne implikovať vo svojej úlohe spolu zákonodarcu musíme plne splňať našu úlohu e, zástupcov e, našich voličov. E, ak to tak neurobíme, budeme komplicmi e, veľmi pochybných rozhodnutí, ktoré boli prijaté na úrovni komisie v minulosti, počnúť s dohodou EU-Turecko, e, e ktorá sa viac ako dohoda volá po anglicky statement – práve aby sa zabránilo parlamentnej kontrole pri potrebnej pri potrebe uzavretia medzinárodných e, dohôd, ktoré EÚ normálne má. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani Spinelli. Nejaké iné pripomienky zo strany poslancov, alebo snáď zo strany rady, alebo komisie? Ak tomu nie je tak, tak by som požiadal pani Kellerovú, aby nám na záver povedala svoj názor. Nech sa páči. Ja sa chcem poďakovať spravodajcom za dobrú spoluprácu a myslím, že tu máme lehotu na pozmeňujúce návrhy, ale vy to spomeniete. Takže teším sa na pozmeňujúce návrhy a myslím si, že Musíme sa skoordinovať, aby sme vyslali dobrý signál a mali dobrú, dobrú správu. Ďakujem. Lehota teda je 9. júna 2016 o 3. popoludní. Ešte jedna poznámka k tejto téme. Podľa pravidla 39 Júri poskytlo stanovisko, kde zmena právneho základu sa navrhuje a stanovisko Júry musí byť poskytnuté najneskôr pred hlasovaním v plenárke. Pani Kellerová navrhuje zmeniť právny základ z článku 78 odsek 3. Máme to rozhodnutie zo strany komisie, aby sa umožnilo stanovisko zo strany parlamentu v urgentnom prípade, pokiaľ ide o článk 79 odsek 2 a 18, kde by sa, umožnilo kde by sa umožnil prístup kolegislátora. Ak by tu bolo stanovisko zo strany Júry, tak pani Kellerová žiada toto stanovisko už v tejto fáze postupu. Predseda výboru Líve, pán Moráš, rokuje tento bod s koordinátorom. Takže myslím, že to je všetko. Ak teda nie sú žiadne iné pripomienky alebo poznámky, tak ešte komisia. Stručné poznámky, pokiaľ ide o právny základ, nebudem hovoriť o detailoch, len vám chcem povedať, že komisia predložila návrhy, pokiaľ ide o permanentný mechanizmus relokácie, aj pokiaľ ide o Dublin. A hovoríme tu o ustanoveniach, ktoré budú aplikované iba do 26. septembra roku 2017. To vám chcem len pripomenúť a takisto, že tieto návrhy nesnažia sa povedať, že relokácia a presídlenie je to isté. My hovoríme, že relokácia je relokácia a presídlenie je presídlenie. Iba poskytujeme mechanický systém, ktorý umožní komisii stiahnuť si z budúcich alokácií pre členské štáty mm, počty tých, ktoré boli skutočne presídlené do týchto štátov. To znamená, že žiadnym spôsobom sa to neidentifikuje vlastne relokácia s resettlementom. A na záver chcem ešte povedať, pokiaľ ide o zjednotenie rodín, k tomu ešte nemáme informácie, pretože máme viacero prípadov, kde nevieme, či ide o dublinské prípady alebo relokačné prípady, takže toto sa snažíme riešiť. A tie dva týždne Viete, že v prvej správe o relokácii a presídlení to povedala aj v správe pani Kellerová. Komisia stanovila cieľ na dva týždne. Pokiaľ ide o reakciu členských štátov, sme ešte od tohto cieľa veľmi vzdialení. Niektoré členské štáty týmto trvá a niektorým to teda sa podarí aj za dva týždne. Ďakujem pekne. Pani Kellerová, skutočne ešte chcete sa k tomu vyjadriť? že som mala pocit, či komisia chce niečo povedať a neboli pripomienky a teraz zrazu sú pripomienky, takže v stručnosti iba poviem, nebudem reagovať na tieto veci. Pokiaľ ide o tie dva týždne, práve preto navrhujeme mechanizmus, ako to zabezpečiť. Konkrétne, že ak členský štát nezareaguje na tú požiadavku italianských alebo gréckých úradov, tak vlastne akceptujú toho utečenca. Takže to je to, čo sa deje v iných požiadavkách. Keď chcete napríklad navádiť žičenca, prečo nepoužiť taký istý mechanizmus aj v týchto prípadoch? Možno, pravdepodobne to asi trochu zrýchli veci, pretože potom sa už nemusí dlho čakať na odpoveď štátov. Ďakujeme. Myslím, že to je skutočne posledné vyjadrenie zo strany pani Kellerovej. Končíme toto zasadnutie v tejto chvíli a budúce sa bude konať 30. mája, to je budúci pondelok, o tretej popoludne. Ďakujem, dovidenia.